Well, good afternoon, dear colleagues. Dobrý deň prajem, kolegovia. Ako vidím, niektorí z vás mali úžasnú myšlienku prísť na zasadnutie dnešného výboru v pondelok popoludňa. A ako viete, je tu aktivita tlmočníkov. Myslím si, že je to niečo, čo treba podporiť. Takže by som rád poprosil tlmočníkov, aby odprezentovali svoje stanovisko. Tlmočníci, text e, Protesty tlmočníkov proti jednostranne uvaleným, nevyváženým a skrivodlivým pracovným podmienkám pokračujú už 35. deň. Je nám veľmi lúto, že spor s administratívou Európskeho parlamentu sa dostal až sem, ale po oficiálnom ukončení schôdze tlmočiť žiaľ nebudeme. Ďakujeme za pochopenie. Predseda, ďakujeme veľmi pekne. Môžeme začať s našim našou schôdzou. Prvý bod na programe je prijatie programu. Dúfam, že všetci máte pred sebou náš program, viete, čo bude na dnešnom zasadnutí. Sú nejaké poznámky k prijatiu programu schôdze? Nie, ďakujem. Týmto je program schôdze schválený. Druhý bod programu Tretí bod programu. Schválenie zápisníc zo schôdzi 16. a 17. maja 2018. Sú nejaké námietky proti týmto zápisniciam? Ak nie sú žiadne námietky, zápisnice budú schválené, ak do konca tohto zasadnutia nevnesiete žiadne námietky. Zápisnice budú schválené. Začneme teda prvým skutočným bodom hlavného programu, je to bod 4 od 15.30 do 16.10 máme 40 minút na správu o infraštruktúre pre širokopásmové vysokorýchlostné pripojenie, výklad Iliany Ivanovovej z Európskeho dvoru auditorov. Nech sa páči. Predstavím ju. Pripomeniem vám, že pani Iliana Ivanovová je z komory číslo 2 Európskeho dvoru auditorov je zodpovedná za audity v oblasti investície, kohézie, rastu, hospodárstva a inklúzie. Máme 40 minút na tento bod a preto by som rád navrhol, aby pani Ivanová odprezentovala túto záležitosť v priebehu 10 minút, potom budú mať slovo koordinátori alebo ich náhradníci za každú e, politickú skupinu. Každý dostane 2 minúty na svoje myšlienky a potom prípadní ďalší poslanci môžu vstúpiť jednominútovým e, vstupom. Poprosím pani Ivanovovú následne o odpovede na tieto otázky, o komentár a napokon Dúfam, že budeme schopní dospieť k záveru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, naozaj mi s veľkým potešením, že tu dnes môžem byť na výbore ITRE. Za normálnych okolností predstavujeme väčšinu z našich správ na výbore KONT. Vidím tu aj niektorých e, bývalých kolegov, dnes sú prítomní. Prvýkrát ja osobne budem tieto veci prezentovať na pôde výboru ITRE. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za možnosť odprezentovať túto veľmi zaujímavú tému. Širokopásmové pokrytie. Viem si predstaviť, že to je vec, ktorá sa dotýka života každého z nás, pretože všetci používame mobilné telefóny, počítače a aby sme mali prístup k internetu, potrebujeme aj dobré širokopásmové pokrytie, takže názov osobitnej správy, ktorú dnes odprezentujem, sa volá Široké pásmo v členských štátoch EÚ napriek pokroku nie všetky ciele v rámci Európ 2020 budú splnené. Široké pásmo broadband je ten bežný termín, ktorý sa používa na popísanie rýchlejších internetových pripojení alebo rýchlosti, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu digitálnej éry. Dobré internetové pripojenie je dôležité nielen z pohľadu udržania schopnosti európskych podnikateľov v rámci globálneho hospodárstva, ale aj v rámci podpory sociálnej inklúzie. Aké sú východiska v rámci stratégie Európa 2020? Máme digitálnu agendu, ktorá obsahuje tri hlavné ciele. V roku 2010 EU stanovila tieto ciele pre široké pásmo, ktoré súvisí so základným broadbandom do 30 megabitov za sekundu, tak aby sa ubezpečila, že do roku 2030 všetci občania budú mať zabezpečené pokrytie základným broadbandom, teda do 30 megabitov za sekundu, ako som povedala. Ďalším cieľom je do roku 2020 poskytnúť všetkým Európanom rýchle širokopásmové pripojenie, to je rýchlosť rozmedzi 30 až 100 megabitov za sekundu. Tretím cieľom je opäť do roku 2020 zabezpečiť to, že minimálne 50 domácnosti užívateľ ako domácnosti e, bude používať ultrarýchle širokopásmové pripojenie. To sú programy, ktoré sú nad 100 megabitov, čiže základne do 30, 30, 100 je rýchly a nad 100 megabitov za sekundu je ultra rýchly, ultra rýchle širokopásmové pripojenie. A aby sme podporili tieto ciele, tak bola implementovaná séria regulačných opatrení, legislatívnych opatrení. Aká je miera financovania? V tomto prípade je to asi 50 miliard eur na 50 miliónov eur na toto obdobie prostredníctvom rôznych zdrojov financovania. Máme granty z európskeho rozpočtu, je tu 5,6 miliard úverov od Európskej investičnej banky, čiže bol to 50 miliard ten údaj, pardon, 50 miliard eur sú tu projekty v rámci EFSI, takže rôzne zdroje financovania. Na čo sme sa sústredili v rámci nášho auditu, snažili sme sa posúdiť účinnosť, efektívnosť aktivít, ktoré EU realizuje, ako aj členské štáty, aby sme dosiahli tieto tri ciele v rámci rozšírenia širokého pásma v EÚ a chceme osobitne posúdiť, či členské štáty dokážu naplniť takéto ciele s istou pravdepodobnosťou a či komisia dokáže monitorovať takéto výsledky a takisto aj či členské štáty si vypracovali patričné stratégie smerom k dosiahnutiu takýchto stratégií a takisto či aj efektívne implementovali tieto stratégie, nielen ich e, nastaviť, ale ich aj implementovať. Audit pokrýval obdobie 2014-2020 a takisto programovací obdobie 2007-2013 a všetky zdroje financovania vrátane podpory z EIB, ako som spomínala, EIB. E, my sme navštívili 5 členských štátov, Írsko, Nemecko, Maďarsko, Polsko a Taliansko, kde sme diskutovali s viacerými zainteresovanými stranami, kľúčovými Ďalšia riesvitka, neviem, či to dobre vidieť, nebudem teda k tomu príliš hovoriť, ale je to taký krátky prehľad o situácii e, pokrytia širokým pásmom VU e k roku 2016. A to, to rýchle pripojenie, ako som hovorila, ktoré je v rozmedzi 30 až 100 megabitov za sekundu, tak vidíte, to sú tie tmavozelené oblasti, kde je pravdepodobné, že príde k naplneniu týchto cieľov a slabozelená, alebo teda bledozelená, tam je nižšie to pokrytie. Takže vidíte z tejto mapy, že to evidentne nebude dosiahnuté pravdepodobnosťou veľkou do roku 2020. Všeobecné závery, ktoré sme formulovali z tohto auditu, je, že samozrejme niektoré ciele sú už naplnené. Prvý cieľ pokrytia základným širokým pásmom, širokopásmom do 30 megabitov v princípe všetky členské štáty to dosiahli do roku 2016, napriek tomu, že lehota v stratégii bola do 2030. To, to bol ten strategický cieľ, ale do roku 2016 viac menej všetci zabezpečili pokratie, pokrytie základným širokým pásmom. Pokiaľ ide o zvyšné dva ciele, rýchle a ultrarýchle, videli ste, ako je to v prípade rýchleho širokopásmové pripojenia, pokiaľ ide o ultrarýchle širokopásmové pripojenie, tak tam tá situácia je ešte menej slubná vidieckej oblasti naďalej zostávajú osobitne problematickými vo väčšine členských štátov. Do polovice roka 2017 14 členských štátov malo pokrytie vo vidieckej oblastiach na úrovni menej ako 50 A pokiaľ ide o tretí cieľ, to je e, využívanie ultrarýchloho internetu, o takéto programy. Len 13 domácnosti e, mali takéto programy do polovice roku 2017 e, v kontexte cieľa na úrovni 50, čiže Čiže 50% bolo stanovených a len 15% bolo to plnenie. Napriek tomuto v prípade implementácie plánov členských štátov v súlade s tými zámermi, tri z týchto piatich navštívených členských štátov možno budú v stave, naozaj v dobrom stave dosiahnuť e, ciele komisie do roku 2025. Jedným z týchto cieľov je, že všetky domácnosti by mali mať prístup k ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu až na úrovni 1 gigabitu, gigabitu za sekundu. Ďalej, e, podpora komisie bola súčasťou auditu, mm, a teda aj členským štátom komisia poskytovala túto podporu, pozitívne to hodnotili a konštatovalo sa, že to monitorovanie je koordinované naprieč e, rôznymi generálnymi riaditeľstvami komisie. Niektoré z tých e, slabých stránok, ktoré sme našli v stratégiách, ktoré sme podrobili auditu, konštatovali sme, že všetky členské štáty vypracovali takéto stratégie širokého pásma. Samozrejme v tých e, preskúmaných vzorkách sme našli niektoré negatíva, niektoré členské štáty dlho finalizovali tie svoje stratégie, niekedy tie ciele neboli vždy e, v súlade e, s tým, čo chcela dosiahnuť EU do roku 2020. Žiadne z navštívených členských štátov, žiaden z členských štátov nedal tam e, tretí, tretí cieľ a tým je teda tým sú teda programy, účastnícke programy e, pre rýchly internet. To nebolo naplnené žiadnej zo stratégií. Okrem toho, žiadny členský štát neriešil e, veci, ktoré súviseli s existujúcim, existujúcou internetovou infraštruktúrou, telefonickou, telefonické siete, s potenciálnymi dosahmi na možnú rýchlosť krátko a strednodobom horizonte. Viete, že sú tu rôzne riešenia, ktoré sú možné, rôzne, rôzne alternatívy pokrytia. E, staré pripojenia fungovali na koaxiále, na káblovom pripojení, na medi bezdrotové, rôzne riešenia a samozrejme potenciálne dôsledky z toho plynúce v závislosti od volieb, ktoré si osvoja členské štáty. Takisto bolo zaujímavé, vidieť rôzne obmedzujúce faktory ceste k pokroku, keď je o dosiahnutie takýchto cieľov pokrytia širokým pásmom. Prvý obmedzujúci faktor, opäť ako zvyčajne, súvisí s financovaním. Podľa tých štúdií, ktoré realizovala komisia, to množstvo, ktoré je nevyhnutné na to, aby boli dosiahnuté ciele do 2020 pokrytia, to odhadnuté na 250 miliard eur. To bol odhad v roku 2013. A EIB takisto odhadla, že polovica tých nákladov je vo vidieckých oblastiach, kde žije 20 obyvateľstva. V rámci tohto kontextu sme potom konštatovali, že financovanie vodieckých a predmestských alebo prímestských e, častiach, oblastiach nebolo dostatočne riešené v troch členských štátoch. Takisto sme zistili, že jeden významný projekt EIB, ktorý bol podporený aj z úrovne FC, sa nesústredil na tie oblasti, kde podpora verejného sektoru je najpotrebnejšia. Ďalšia dôležitá vec, ktorá bola identifikovaná, sa týkala právneho a konkurenčného prostredia, ktorý predstavoval problém v dvoch členských štátoch, a síce v Írsku a v Nemecku. Tam sme narazili na niektoré problémy. A v neposlednom rade aspekt, ktorý súvisel s účinnou koordináciou medzi rôznymi zdrojmi financovania a tie dlhé časové obdobia, ktoré sú tým dotknuté, zistili sme, že vhodná miera koordinácie podporené ustanovenia v legislatíve, pokiaľ ide o broadband a takisto zabezpečenie úspor z rozsahu, to bolo len v troch z navštívených piatich členských štátov dva štáty e, z dôvodu inej organizácie, teda ich správnych celkov, spolkových krajín alebo lender a rôznymi problémami súvisiacimi s koordináciou v rámci programových období, tak táto záležitosť koordinácie vytvárala istú prekážku smerom k lepšiemu pokroku. Samozrejme, v správe sa obsahuje ako vždy, e, sú obsahnuté ako vždy niektoré odporúčania, na základe našich zistení sme formulovali 8 odporúčaní pre komisiu, ktoré sú zoskupené do týchto oblastí strategického plánovania, regulačného prostredia a podpory konkurencie schopnosti alebo teda hospodárskej súťaže. A to je smerované k odporúčaniam na členské štáty, aby mali revidované členské, oh, pardon, plány, strategické plány, tak aby splnili nové ciele. Takisto odporúčané, aby všetky členské štáty preskúmali mandáty národných regulačných orgánov v súlade s rámcom EÚ v kontexte hospodárskej súťaže a právneho prostredia. A to veľmi stručne na pár slajdoch je gro tej správy. Samozrejme som tu na to, aby som odpovedal na akékoľvek otázky, ktoré by ste mali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Ivanova za vaše úvodné pripomienky pán Roman Kanibada, ktorý prišiel s vami, by možno mohol niečo doplniť. Chceli by ste niečo doplniť k tej prezentácii? Nie, dobre. Tak, to je skvelé. Prvý, kto bude mať možnosť vyjadriť svoje názory, pán Bony, EPP. Okay. Uh, for... Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Skutočne to bolo užitočné nielen pre posúdenie a vyhodnotenie situácie, ale aj pre našu ďalšiu prácu, kedy diskutujeme o tejto veci a zajtra takisto sa budeme venovať kódexu Európskej elektronickej komunikácie, ktorý je chrbticou budúceho vývoja EÚ. Moja prvá otázka sa týka toho, čo je európske. Ak sa spýtame členských štátov, čo treba v tomto prostredí sa prepojiť, ako prepojiť ciele s novými plánmi na 5G. Niektoré členské štáty hovoria, že to nie je až také jasné završiť prácu na týchto cieľoch a zároveň začať e, s novými cieľmi, ktoré súvisia s 5G. Druhá otázka sa týka národných stratégií Boli tu tie požiadavky, ktoré sa odprezentovali skôr, ale existuje aj plán typu cestovnej mapy, ktoré sa týkajú 5G. Je tu rok 2017 eh, a termín koniec tohto roka a začiatok roka 2018, ktorý súvisí s Národným plánom pre širokopásmové pripojenie. Tam bude možnosť završiť túto prácu, ktorá má parametre 30, 50 a 100 MB za sekundu, za sekundu. Aký máte názor na všetky tieto ciele a termíny, lehoty? A moja tretia otázka. Vraveli ste, že je veľký problém, o ktorom vieme, so sprístupnením internetu a kvalitou internetu vo vidieckých oblastiach. Iste jedným z dôvodov prečo tomu tak je, sa týka samotného obyvateľstva, ale to nie je jediný dôvod. Mohli by ste nám vysvetliť viac, mohli by ste nám dať e, podrobné informácie o tom, prečo podľa vás existujú mnohé ďalšie príčiny, je ich celý zoznam. A keď hovoríme o regulačnom prostredí, prostredí právnych noriem a nariadení, Nespomenuli ste otázku prideľovania spektra. Bol to v niektorých krajinách problém, tie, ktoré ste spomenuli napríklad v správe, ale aj v iných, ktoré ste nespomenuli. Ja si myslím, že pre budúcnosť a pre presadenie týchto cieľov 30, 50 a 100 megabajtov za sekundu, tam závisí aj od toho, či sú na to členské štáty pripravené alebo nie, či niekam pokročili. Ďakujeme pekne za tieto otázky. Napriek tomu, že ste prekročili svoj pridelený limit, čo sa týka času. Pani Virkunen, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež chcela poďakovať súdnemu dvoru za vyhodnotenie, ktoré tu predniesli. Je to dôležité, že vykonávate túto prácu, pretože je zásadná pre Európu, pre našu budúcnosť. Je dôležité, aby sme mali veľmi dobré digitálne prepojenie v Európe a to, že tento výbor sa sústreďuje na posunutie veci na vyššiu úroveň, je tiež výborné. Vyhodnocovali ste 5 rozličných členských štátov EÚ. Našli ste aj dobré príklady? Je niečo, z, čo by sme sa mohli naučiť od iných? Sú nejaké osvedčené praktiky, najlepšia prax? A takisto ste počiarkli úlohu strategického plánovania a regulačného rámca, takisto podpory hospodárskej súťaže. Aké máme finančné nástroje? Našli ste nejaké problémy s nástrojmi? Je medzi našimi nástrojmi možnosť vybudovať aj infraštruktúru, napríklad v tých oblastiach vidieckých, ktoré spomínal pán Bony, kde jednoducho nežije dostatok obyvateľstva alebo treba nájsť ďalšie nástroje na financovanie, z ktorých by sa to mohlo odfinancovať. Podľa vás, ako to je? Ďakujeme vám za otázku. A ďalej tu máme zástupcu skupiny ALDE. Ak je prítomný, nie, nie je. Za, za zelených je tu niekto? Nie. Môj ctený kolega z GUE, ani, ani on si nežela sa vyjadriť. Zastupcovia EFDD alebo ENF politických skupín sú medzi nami? Nie. Chce sa vyjadriť nejaký ďalší poslanec alebo poslankyňa? Takže slovo patrí mne. Pretože aj ja som jeden z tých, čo sa chcú vyjadriť k tejto téme. Rád by som vás poprosil. Videli sme, keď sme si vypočuli vašu prezentáciu, že keď je populácia hustejšia v porovnaní s inými krajinami, tak tam sa zaviedol vysokopásmový internet, napríklad Benelux alebo veľké mesta. Ale všimol som si aj južné Taliansko, že patrí do týchto oblastí. Prečo tam? Je to predsa typická vidiecká oblasť. V Bari nie je veľká priemyselná aktivita napriek e, subvenciám, ktoré talianská vláda e, poslala. Čo sa tam stalo na e, porovnanie s Francúzskom, kde tá farba na grafe bola bledučko zelená, to znamená neveľa, neveľa sa tam investovalo do širokopásmového pripojenia. Prečo v južnom Taliansku bola tá farba tmavá, naznačujúca širokopásmové pripojenie, ktoré je tam veľmi kvalitné. Toľko moja otázka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým za veľmi zaujímavé otázky a poznámky, námety. Vypočuli sme si, aké dôležité širokopásmové pripojenie je celkovo pre hospodárstvo, pre hospodárskú súťaž, pre Európsku úniu ako takú. Otázka, otázky pána Bonyho, tá prvá, sa týkala víziev súvisiacim s 5G technológiou gigabitová spoločnosť, ciele do roku 2020. Toto všetko s tým súvisí. Tie tri ciele, ktoré som spomenula, 5 e, ciele do roku 2020, to je prepojenie, sociohospodárske hnacie motory, neprerušované 5G, technológie a internetové prepojenie, ktoré ponúkajú rýchlosť 100 megabitov za sekundu a, a posunutelné na vyššiu rýchlosť, upgradovateľné. Týchto 5 cieľov je dosť ťažké si predstaviť, že dosiahneme, keď aj pre digitálnu agendu sa nám nepodarilo dosiahnuť cieľe, ktoré máme do roku 2020. Ale tak či tak, odpoviem na otázky. Niekedy si treba položiť otázku, či je lepšie vlákno, optické vlákno, medené prepojenie alebo 5G. Je 5G to ústredné v celom obraze? Súd audit, dvor auditorov ne, nie vždy e, dopodrobná skúma technologické aspekty takýchto záležitostí, ale môžeme povedať, že 5G nemá nahradiť e, optické vlákna, a, ale ich doplniť. Tá základná infraštruktúra, ktorá je natiahnutá pod zemou, musí existovať, aby mohlo na nej potom ako nadstavba doplňať ju 5G. Z nášho hľadiska sa dá povedať k technológiám toľko, ale aby bolo možné dosiahnuť cieľ súvisiaci s technológiou 5G, musí byť dobudovaná infraštruktúra. A vieme, že je rozličná, rozličné možnosti, ktoré si vyrojí členské štáty v oblasti infraštruktúry nemáme spoločnú európsku politiku pre širokopásmové pripojenie. A z tohto hľadiska každý členský štát má svoje vlastné zodpovednosti a zároveň právomoc zvoliť si, ktorú alternatívu si vyberie. Ako sme počuli na rozličných príkladoch a hneď prejdem k tej otázke o stratégiách, každý členský štát si môže zvoliť svoju vlastnú stratégiu. Napríklad týchto 5 členských štátov, ktorých sme navštívili, to je tak, že v Nemecku si zvolili model využitia existujúcej siete, kde sa používajú medené káble. Má to veľmi dobre Nemecko vybudované, pretože telefónne linky sú z nich, je to vž- tá najlacnejšia technológia nie vždy poskytujúca tú najvyššiu rýchlosť. Takže sa snažia tieto nové prichádzajúce technológie prepojiť so systémom medených, tak aby sme sa dostali na číslo 60 a možno až 100 megabitov za sekundu. A to je asi maximum, čo môžu dosiahnuť pri takejto kombinácii, pretože ďalej, či máme viac používateľov, tým men- menšia rýchlosť. Rýchlosť jednoducho klesá. Preto ten príklad, keď členské štáty si zvolili e, aplikovať jednu technológiu, vyzerá to takto. Ako v Nemecku. Ďalším príkladom je Taliansko. Spomenuli ste aj vy, pán predseda, aj pani Virkunen, dobre praktiky osvedčené vo svete. Cieľom tejto správy nie je vyhodnocovať členské štáty EÚ, ako sú na tom. E, nie. Máme tu iba príklady piatich členských štátov, ktoré, ktoré sú, si zvolili odlišné modely. A v niektorých grafoch, ktoré sme odprezentovali, vidíte, že vše, vo všetkých 28 členských štátoch EU sa napredovalo v porovnaní s rokmi 2011 a 2017. Vidíte, že každý sa pohol na vyššiu úroveň. Ale kto toho urobil najviac a najlepšie, komu sa to darí, z grafu vidíte, že Taliansko je taký jeden členský štát, kde je naozaj ten progres, e, naozaj to na nás zapôsobilo. My na audite sme to videli, to je dobrý príklad, takže je to jedna z odpovedí na vašu otázku. A prečo tomu tak je v Taliansku? Prečo to bolo také tmavozelené na grafe? Pretože si zvolili túto alternatívu v Taliansku. Stratégiu rozvoja si zvolili sieť. Ak porovnáme Taliansko, Nemecko a Írsko, kde už predtým bola nejaká sieť z medených e, vláken, na rozdiel od Nemecka, ktorá si rozhodla Nemecko, ktoré sa rozhodlo ponechať medené vlákna a doplniť ich, i Taliansko si sa rozhodlo pre úplne odlišný investičný model a to investovať iba do vlákna. Takže tieto riešenia sú odlišné a tie vysvetľujú rozdielne výsledky v rozličných oblastiach. A Taliansko jednoducho úplne zmenilo infraštruktúru v porovnaní so situáciou, z ktorej vychádzali, s východiskovou situáciou. Ďalšia časť vašej otázky sa týkala prístupnosti vidieckých oblastí. Je to veľmi dôležitá otázka. Myslím si, že nás to privádza k vysvetleniam širšieho rámca. A tieto vysvetlenia súvisia so zdrojmi financovania širokopásmového pripojenia. Čím začnúť? Mali by sme e, si byť vedomi, že 250 miliard, ktoré potrebuje komisia na to, aby dosiahla tieto ciele, položme si otázku, odkiaľ prichádzajú peniaze. Väčšinou od súkromných operátorov, to je kľúčový prvok v tomto finančnom modeli, a Európske unijné financovanie e, z regionálnych fondov napríklad je skutočne limitované. Pozrite sa na správy, ktoré sme, na správu, ktorú sme predložili, 15 miliard únia, granty, pôžičky a to všetko je iba 6 celkovej sumy. A to je tiež čiastková odpoveď na vašu otázku, prečo je internet tak nízko sprístupnený pretože súkromný sektor sa zameria tam, kde je zisk, tam, kde sú oblasti, kam investovať by ziskové nebolo, tak tam nie, neinvestujú. Samozrejme, európske regionálne fondy pomáhajú, ale otázka znie, je to najefektívnejšie aplikované tieto financie? A popísali sme v našej správe, že jedna pôžička zo strany Európskej investičnej banky nebola využitá tým najefektívnejším spôsobom, pretože sa nezacielila adresne na tých, ktorí naozaj veľmi potrebujú internet, na tých najzraniteľnejších. A tak to malo byť. Otázka regulačného rámca a hospodárskej súťaže teda to súvisí s druhou otázkou pani Virkunen. Povedala by som, že to je tá druhá najdôležitejšia vec po financovaní. A ešte som zabudla spomenúť po súvislosti s financovaním, že bolo veľmi dôležité, že členské štáty odhadli náležitým spôsobom celkovú sumu financovania, ktorú potrebujú na tieto výzvy. Väčšina členských štátov, ktoré sme navštívili, si urobili takúto analýzu, ale iné nie. Takže treba povedať, že ak neviete, koľko budete potrebovať, ak ste neurobili náležitú analýzu, tak bude asi ťažké eh, vysporiadať sa s týmito výzvami. A teda späť k tomu prostrediu, ktoré eh, súvisí s hospodárskou súťažou a regulačný rámec. Toto nie sú až také dôležité faktory, pretože keď je hospodárska súťaž obmedzená, sú tu problémy, najmä pre nových operátorov, ktorí vstupujú na trh. Tak to vyzeralo v Nemecku, kde bolo ťažké pre spotrebiteľov sa jednoducho odhlásiť z nejakých služieb a noví operátori sa veľmi ťažko dostávali na trh. Aj v Írsku sme mali takéto záležitosti týkajúce sa hospodárskej súťaže v porovnaní s ostatnými troma členskými štátmi, kde sme videli, že viac menej právny, regulačný rámec, prostredie právne bolo viac menej v poriadku. Ďalej, v súvislosti s finančnými nástrojmi na financovanie, fond, ktorý skutočne fungoval, je program e, Spájame Európu, Connecting Europe. Dúfame, že tam bude pridelených viac prostriedkov, ale pre nás najdôležitejšie ako dvor auditorov je vidieť efektívne a účinné vynakladanie nákladov, prostriedkov pri platbe nákladov. Pán predseda, spomenuli ste vysokorýchlostné pripojenie v štátoch Beneluxu a predtým tu padla súvisiaca otázka. V niektorých členských oblastiach sú vidiecké oblasti rozvinutejšie než iné. Zvyčajne vo všetkých členských štátoch sme však pozorovali problémy súvisiace s vidieckými oblastiami, ale Benelux, Luxembursko, malé krajiny, napríklad aj Malta, e, to zvládli, že už na vidieku je tiež sieť rozvinutá, ale to vyplýva z povahy toho, že sú malé krajiny, že sa to ľahšie rozvíja takáto infraštruktúra ako vo rozľahlých oblastiach. Ďakujeme pekne. Hovorí pán predseda, vašou radou teda je preorganizovať naše krajiny tak, aby boli maličké a potom by bolo možné napredovať tak, ako to je v Beneluxe na Malte. Nie, nie, samozrejme, žartujem, hovorí pán predseda. Každopádne je to veľmi zaujímavé, ako si Taliansko zainvestovalo samé do seba, do vláken. Dúfajme teda, že vo všetkých krajinách sa rozhodnú investovať do optických vláken, ale neviem si predstaviť severnú časť Norska alebo Švédska, kde nie sú veľmi husto obývané oblasti. Malmo ako Dáň je iná otázka, ale vzdialené, odľahlé oblasti alebo vidiek Francúzska, tam to bude asi problém s optickým vláknom, pretože ak sa e, hovorí o efektívnosti investovania súkromných firiem, tam asi na zisk priestor nebude. Ďakujeme veľmi pekne za vaše rôznorodé poznámky a teraz e, prichádzame k ďalšiemu bodu. E, čas nám to hovorí. Ideme sa zaoberať ďalším bodom Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 všetky oddiely. To bude nasledujúca správa. Jens Geier má slovo. Nech sa páči, ctený kolega, máte slovo. Dankeschön, Herr Präsident. Ähm, Ďakujem, pán predseda. Ja pracujem so sympatiami a potešením v tomto výbore, ale som zástupca predsedu výboru pre rozpočet a to vždy vedie k tomu, že keď preukážete určitú expertízu, tak veci, ktoré nie sú centrom tohto výboru, ale musia byť vyriešené, ako napríklad stanovisko o e, celkovom rozpočte, tak to skončí u pracovníkov zodpovedných za rozpočet. Bolo, bola by pekná zmena, keby prípadne boli iní kolegovia za to zodpovední, pretože zdieľať expertízu je napomocné a ja by som bol rád, keby som nemusel sa venovať rozpočtu ešte aj v tomto výbore. Samozrejme, je mi to potešením, ale v podstate som sem neprišiel aby som robil to, čo už robím e, znovu e, vo výbore pre rozpočet. No ale každopádne stanoviska nášho výboru generálneho spravodajcu vyzerajú tak, že je tu predseda, teda e, Jerry Buzik a ja sme to spolu navrhli, toto stanovisko a takisto sa chcem tieňovým spravodajcom a predsedovi poďakovať za spoluprácu. Stanovisko priemyselného výboru e, k rozpočtu 2019 sa zameriava pritom na to, teda orientuje sa podľa toho, čo poznáte z predchádzajúcich rokov. Čiže najprv e, rozpočtový postup vyzerá tak, že v máji komisia predloží návrh, tento potom bude postúpený rade, rada zoškrtá tento návrh väčšinou dosť signifikantne. Argumenty pre toto, tieto škrty nie sú vždy príliš koherentné a e, jedna z úloh, ktorú musí splniť každý spravodajca pre e, rozpočtovú smernicu alebo pre stanovisko je aby sa vrátilo to zameranie na tie body, ako to mala komisia. To sme urobili aj tu. Ďalší postup, ktorý sa aplikuje, je tie rozpočtové položky, ktoré boli e, vlastne zoškrtané, aby sa zabezpečili čiastky pre e, e, fond, tak tieto sa musia dostať na stav pred zavedením FC. Aké je pozadie? Nik v tomto výbore, alebo málo ľudí v tomto výbore nepopiera užitočnosť Európskeho fondu pre strategické investície. Moja politická skupina to určite nerobí. Čiže, ako viete, toto je e, nástroj pre pôžičky. Pani Ivanová vo, svojom, vo svojej súvislosti tiež spomenula FC je to nástroj pre poskytovanie pôžičiek, ale e, riziko zabezpečenia úverov tam máme dve rozpočtové položky, kde sú záručné čiastky, ktoré v podstate sa môžu využiť v prípade výpadku úveru. Tieto financie boli odňaté z iných e, rozpočtových prístupov a názor Európskeho parlamentu bol, že je to polutovanie hodné, pretože samozrejme peniaze ktoré boli poskytnuté pre tieto rozpočtové položky komisiou so súhlasom rady, samozrejme boli odňaté z programov, ktoré sami o sebe tiež sú oprávnené. No a sú to také položky, ktoré sú zaujímavé, spoločný výskumný program a Eh, Connecting Europe Facility. Čiže toto je tak povediac tá druhá eh, stála operácia, aby tieto čísla sa dostali do toho stavu, kde boli predtým, než eh, tie peniaze boli odňaté pre EFSA. No a po tretie, a to som ešte vlastne vo funkcii ako stály spravodajca pre agentúry v rozpočtovom výbore. Urobili sme si námahu, že sme tie agentúry, ktoré spadajú do kompetencie tohto výboru, že sme sa ich opýtali, ako e, vlastne e, sú spokojné s rozpočtom komisie a potom sme tam zapracovali e, také aspekty, ktoré zodpovedajú potrebám týchto agentúr. To znamená, že Barrack Office, GSA, ENISA a EFSA, teda tu sme tie rozpočtové oblasti zvýšili, aby sme im pomohli, aby boli lepšie schopné plniť svoje úlohy. Čiže vo všeobecnosti rozpočet z pohľadu tohto výboru je <clears throat> jedným, e, je teda uspokojivý. Kategória 1A bola zvýšená, rozpočtové položky pre Horizon boli celkovo navýšené. Komisia povedala, že prístupy pre ochranu klímy zvýši o 20 To sú určite všetko body, ktoré na rozpočtovej stránke prispejú k tomu, že politické ciele, pre ktoré sa zasadzuje tento výbor, budú splnené. Čiže to sa vydarilo a draft opinion, teda návrh stanoviska je vám k dispozícii až sa zoberie na vedomie súhlas, tak je to materiál pre generálneho spravodajcu, e, moju kolegyňu Danielu Vioty. Also vielen Dank e, an... Ďakujem pekne e, pánovi Gajerovi, pánovi spravodajcovi. Výbor ITRE pracuje na stanovisku pre o rozpočte. Samozrejme, rozpočtový výbor je zodpovedný za tento bod a môj ctený kolega, teda každý je zástupcom môj ctení kolegovia, ktoré sú zástupcami výborov, majú dve minúty, aby vyjadrili svoje stanoviská alebo prípadne, aby položili otázky. Čiže mohli by sme začať zástupcami našich skupín. Pán Salini, EPP. Ďakujem pekne. Tá, ten náčrt, ktorý poskytol pán Gajer, ten v princípe je v súlade s prioritami, ktoré tu vnímame my. Istotne e, jedna z najcitlivejších tém, e, vzhľadom k tomu, že ide o výbor pre priemysel, sa týka súladu medzi pozornosti, ktorú venieme z pohľadu rozpočtového, e, správnej teda pozornosti, ktorá je smerovaná na EFSI, pripisovaná EFSI, vzhľadom k výbornému výsledku, ktorý je zabezpečený vzhľadom k tomuto programu, ale takisto aj súľadu medzi tým, čo je smerované na EFSI a tým, čo je krátené, predpokladá sa, že bude krátené z iných programov, ktoré napriek tomu preukázali z číselného pohľadu značnú hodnotu najprv teda ACF, ACF, to je mimoriadne dôležité ako výbor tohto typu, ako aj TRAN. Podobné veci som konštatoval aj na výbore pre dopravu. Ústredná vec, ústredný argument, ktorý my e, musíme potvrdiť ako výbor pre priemysel, je zaručenie dostatočnej podpory a priemyselného rozvoja Európskej únie prostredníctvom rozpočtu, ktorý zdôrazní štrukturálnu dôležitosť solidnej, dobrej priemyselnej politiky za cieľom udržania konkurencieschopnej a kohéznej Európskej únie. To je centrálna vec, centrálna záležitosť aj kultúrneho rozmeru, dá sa povedať rozpočet, ktorý bol navrhnutý aj z pohľadu výboru pre rozpočet, ten sa dá považovať za dostačujúci, ale tu je treba upozorniť na jednu vec, ktorú treba jasne pomenovať a síce keď chceme ubezpečiť sa, že takýto rozpočet zabezpečí dostatočnú ústrednosť e, priemyselným politikám pretože je dôležité ujasniť si, ako budú zaručované investície a ako tí, ktorí sú činní v priemysle, aby neboli na jeho plecia kladené nové nároky, a nové ťarchy. To je podstatná vec. Takisto agentúry, to plne sa s tým stotožňujem. To isté som povedal aj na výbore pre dopravu. Takisto pozornosť, ktorú sa venuje vesmírnej stratégii v rámci viadočného finančného rámca, takisto v súvislosti s pražskými cieľmi. Mne sa zdá, že takto, ako to načetol spravodajca, tak to je dobré. Uh, next uh, is representative ALDE. Ďakujem, je tu zástupca skupiny ALDE, teda nahrádza pána Rikeho. Pani, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Náš tieňový spravodajca by sa chcel poďakovať eh, za tento spis, za tento dokument. Tieňový spravodajca môže v plnej miere podporiť E, spravodajcu, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2019. Najprv chcem povedať, že v projekte máme e, e, projekty, ktoré majú pridanú hodnotu pre prebiehajúcu prácu, čiže môže to byť efektívne implementované. Ďakujem. Ďakujem za vašu stručnosť, za váš stručný a presný komentár. Teraz mám na zozname cteného kolegu Tisa. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pánovi kolegovi Jensovi Gajerovi poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, e, ktorá prebiehala. Spolupracovali sme aj s ostatnými politickými skupinami. A čo je mimoriadne dôležité sú tie prostriedky, ktoré spadajú do nášho rozsahu pôsobnosti alebo našej kompetencie. Čiže Zelený a GUE e, zaslali pozmeňovacie návrhy, aby boli zohľadnené potreby malých a stredných podnikov, e, priemyslu, ale aj spoločnosti. To sa týka tých členských štátov, ktoré boli mimoriadne postihnuté hospodárskou krízou. Vieme, že práve na juhu e, e, sme pozorovali akúsi deindustrializáciu a teda investície do bezpečnosti a obrany. To je takisto dôležité. My sme zahájili iniciatívu a to je hlavný pilier Európskej únie, ale e, stretáva sa to s veľkými problémami, predovšetkým v časoch e, hospodárskej krízy, čo je naozaj ťažké. Preto by tie prostriedky pre podporu malých a stredných podnikov mali byť navýšené a zároveň potrebujeme dôstojné pracovné podmienky. Ďalej program CrossNet, tu ide práve o podporu malých a stredných podnikov, ďalej Horizon 2020 pre výskum a inováciu. No a je potrebné zaoberať sa prístupom e, pre malé a stredné podniky k finančným zdrojom, aby e, mali lepšiu podporu alebo, alebo aby sa im dostalo lepšej podpory. A takisto treba mať na mysli lepšie e, pracovné práva a lepšie pracovné podmienky. My sme predložili pozmeňovacie návrhy, aby, sme navýši, aby sa navýšili prostriedky v oblasti inovácií pre malé a stredné podniky, ako aj viac prostriedkov pre podporu v oblasti výskumu. To sa dotýka viacerých aspektov spoločnosti. Ctení kolegovia a kolegyne, takisto sme navrhli, aby sa e, investovalo viac prostriedkov pre iniciatívu alebo do iniciatívy Wi-Fi for Europe, aby aj e, menšie obce mohli byť lepšie pripojené na internet, čiže e, bezplatný internet, čiže Wi-Fi Takže toto je veľmi dôležité. Kolega Carlos je prítomný, on sa zaoberá touto témou. Čiže vieme, že bolo zložité eh, spustiť tento program. No a ako náhle to bolo oznámené, tak eh, boli predložené státisíce eh, žiadosti, žiadostí. Mali by sme navýšiť Ehm, prostriedky, aby sme ehm, podporili tieto obce. Ďakujem veľmi pekne, bohužiaľ ste dvojnásobne prekročili ehm, vymedzený čas, čiže druhé kolo je pre všetkých ostatných. Prvý je pán kolega Rubik. Ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi. Myslím, že je pre nás všetkých dôležité, aby tá stratégia, ktorú sme sledovali počas uplynulých rokov, aby bola zohľadnená aj v tomto roku. Myslím si, že e, výskum a rozvoj e, pre nás predstavuje absolútnu prioritu. Aj tu by bolo dobré s radou docieliť pozitívny výsledok. Druhá oblasť je e, USM program kolega, ktorý hovoril, to veľmi dobre vyjadril nie, sú, nie je k dispozícii dostatok prostriedkov a Connecting Europe Facility. Európsky dvor auditorov nám preukázal, že e, sa v budúcnosti musí udiať viac. Pre mňa je dôležitá stratégia Silo and Wi-Fi, ktorá e, uľahčuje spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami. Túto spoluprácu treba zlepšiť napríklad v oblasti e, ombudsman alebo ECOSOC výbor regionov. Čiže myslím si, že by sme mali vyvinúť lepšiu komunikačnú stratégiu, e, pretože e, sú tu možnosti ušetrenia prostriedkov. Tieto organizácie by v jednotlivých e, oblastiach správy mohli byť harmonizované a viaceré procedurálne predpisy, ktoré platia. Mali by sme zvážiť, či by sa nedali zjednodušiť. Vo všeobecnosti si myslím, že Rozpočet 2019 je základným predpokladom pre viacročný finančný rámec, preto by sme mali nastaviť priority správnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nejakí ďalší kolegovia, ktorí chceli niečo povedať k tomuto bodu? Dobre. Ja mám slovo. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť všetkých týchto programov do budúcnosti alebo pre budúcnosť Európskej únie, pretože, ako už bolo povedané, väčšina týchto programov sú technicky, sú technicky vysoko vyvinuté a tieto programy teda nielen financovanie, ale presviečanie národných vlád, teda presvedčiť malé a stredné podniky aby sa podielali na týchto programoch. Toto je dôležité do budúcnosti. Myslím si, že treba mať e, na, na, na pamäti, že veľké štáty sa zapájajú najviac e, ako partnery vo všetkých týchto programoch. A akým spôsobom zahrnúť menšie štáty je to jednoduché a logické. Musíme otvoriť dvere pre stredné, malé a stredné podniky v týchto sofistikovaných oblastiach. To znamená spolupráca medzi, viac spolupráce medzi univerzitami, viac spolupráce medzi menšími, teda malými a strednými podnikmi. Čiže dúfam, že pán Gajer by mohol z našich pripomienok dospieť k záveru. Teda mohol by si urobiť e, nejaký taký e, všeobecný obraz. Ďakujem, pán predseda. Máte vynikajúcu Nemčinu, lepšia ako moja čeština ja nemám e, e, žiadny, žiadne námietky voči e, návrhom kolegovia tam potom prednesú svoju expertizu, čiže len sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu. Ďakujem, to bolo krátke, stručné, veľmi progresívne a pozitívne. Ja si myslím, že je veľmi dôležité stanoviť lehoty. Čiže prosím, berte na vedomie, že lehota pre predloženie pozmeňovacích návrhov je 5. september. Hlasovanie vo výbore INTE, INTE je 24. september a hlasovanie e, e, vo výbore LEAD je 8. a 9. október 2018, čiže hlasovanie na plenárke v oktobri. Takže lehoty sú jasné. Chcete sa k tomu vyjadriť? Žiadne komentáre. Tak, môžeme ukončiť, uzavrieť tento bod. Ďakujem veľmi pekne, pán Gajer. A prejdeme k ďalšiemu bodu. Stanovenie vesmírneho programu Únie a zriadenie agentúry Európskej únie pre vesmírny program. Chcem len pripomenúť, že vesmírny program je jedným z najdôležitejších spisov, pokrýva programy Galileo Copernicus, dohľad, vesmírny dohľad a kontroly novej iniciatívy GovSatcom. sídla týchto programov sú roztrúsené po jednotlivých krajinách únie. Dokonca jedným z tých miest je aj Praha. V mojej krajine, to, na to som patrične hrdý. A toto bude prvá výmena názorov bez e, nejakých dokumentov. Chcel by som poprosiť e, pána spravodajcu Massimiliana Saliniho za EPP aby otvoril celú diskusiu. Úplne na začiatku by som rád zdôraznil, že máme k dispozícii 45 minút. Musíme tento bod ukončiť 17.15. Nech sa páči, Prego. Ďakujem. Myslím si, že keď sa pozrieme na tie počty, ktoré sú prítomné, tak myslím, že nám bude stačiť menej ako 45 eh, minút. Napriek tomu, že je to, ako ste správom poznamenali, ústredný bod. Podstatná vec ohľadom našej diskusie o našej stratégii ako Európskej únie. Ja by som rád eh, avizoval a spomenul, že keď eh, sme sa pustili do prvých vecí, prvých záležitostí v rámci tejto práci, vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v poslednom roku funkčného obdobia a že nie je málo tých tém, ktoré si zaslúžili kritiku, teda za ktoré bola aj Európska únia kritizované, kritizovaná. Ja si myslím, že toto je jeden z programov, ktorý práve naopak počiarkuje dôležitosť Európskej únie. Ak si môžem eh, dovoliť eh, takéto možno opatrné politické prehlásenie. Istotne tu máme dve podstatné kapitoly, pretože tam veľa tých eh, tém a čas eh, na návrh takéhoto prvého, eh, teda na prípravu takéhoto návrhu, prvého návrhu, toho času nebolo veľa na prípravu predbežného návrhu. Ja sa budem sústrediť na dve otázky v zásade. Pričom aspoň v tejto fáze budem sa držať návrhu, ktorý prišiel z komisie, ktorý je akceptovateľný. Nie je to nejaká kopernikovská revolúcia z pohľadu systému alebo stratégie vesmírneho výskumu alebo programu, ale ja to rešpektujem a akceptujem, pretože je vhodné e, v takomto kontexte rokovať a riešiť tieto veci postupne a robiť to v kontexte realizovateľných vecí a nie skôr snívať o skvelých hypotézach, ktoré však nie sú realizovateľné. Prvá téma, správa riadenie governance, to je ústredný prvok a nie je to jednoducho riešiteľné. Dnes e, je to vec, ktorá sa týka troch subjektov a potom ešte štvrtý subjekt, ktorý je v tom tiež zakomponovaný. Prvým subjektom samozrejme je Európska komisia. a Je dôležité, aby Európska únia prostredníctvom komisie zachovala si svoju podstatnú ústrednú rolu, pretože je to európsky program. A z tohto pohľadu je dôležité, aby Európska komisia realizovala, viedla takúto prácu, ktorá sa viaže k vesmírnej stratégii. Prvým styčným bodom pre komisiu je práve Pražská agentúra pre vesmírny program, vesmírny výskum. Tu sa predpokladá na nové zadefinovanie úloh a má to byť Európska agentúra pre vesmírny program na, zmena názvu. Teraz je ten názov troška iný. Pokiaľ ide o Európsku agentúru v súčasnej podobe, ja si myslím, že je správne, že treba zadefinovať nový rámec, dokonca aj posunený, ak budeme chcieť, pokiaľ ide o tie kompetencie, ktoré má agentúra plniť alebo mať niektoré tie kompetencie alebo úlohy z pohľadu právneho už boli postúpené alebo neplní ich ďalej tá agentúra a ostatné boli naopak delegované zo strany Európskej komisie. Je dôležité vyjasniť si, aké sú tie dôvody, ktoré sú za postúpením alebo teda za odstúpením teda niektorých kľúčových pôsobností hlavných činností. A po druhé je tu tá právnická a politická argumentácia, ktorá sa skrýva za delegovaním nových funkcií, nových pôsobností. Ja si myslím, že je správne identifikovaná, identifikovaná úloha e, bezpečnostnej akreditácie ako úloha, ktorú komisia deleguje na túto agentúru a medzi tie funkcie by som navrhoval, teda medzi tie funkcie, ktoré postupuje komisia na túto agentúru, je aj počítačová bezpečnosť, kyberbezpečnosť, ktorá v súčasnosti nie je uvádzaná v návrhu komisie, ale myslím si, že je to ústredný moment, pokiaľ ide o stratégiu vesmíru a tak ďalej. Sú tu aj iné činnosti vymenované. Článok 101 predpokladá revíziu e, v istom bode, e, pokiaľ ide o výkonnosť a účinnosť realizovaných aktivít E, pokiaľ ide o tie zadefinované predmety činnosti, je tu istý priestor aj na revíziu v závislosti od takéhoto preskúmania. Ďalej, záruka, že bude delegovaná aj úloha technickej podpory, avšak nie len technickej, e, pokiaľ ide o SA. Musíme si pripomenúť, e, že sú tam mimoriadne dôležité kompetencie, ktoré vychádzajú z histórie pokiaľ ide o realizáciu vesmírneho programu, ešte predtým, ako si Európska únia vypracovala stratégiu, unijnú stratégiu pre vesmírny priestor a je nevyhnutné, aby tieto kompetencie boli zachované. Potom sú tu členské štáty. Ako štvrtý pomenovaný subjekt, členské štáty by mohli e, legitímne sa stať e, príjemcami niektorých špecifických úloh, ktoré bude delegovať alebo pridelovať komisia E, v rámci novej funkcie spoluprotagonistov takejto, takéhoto procesu. A toto treba zohľadňovať aj e, v následných fázach e, rokovania. Teraz sústredíme sa rýchle na rozpočet. Rozpočet je dôležitý. 60 miliard eur, 16 miliard eur pardon, bolo stanovených e, v rámci rozpočtu pre vesmírnu stratégiu. Je to rozdelené na Galileo, tie najrelevantnejšie časti, Koperník druhá časť a tretia časť GoSatcom a SSA, teda agentúra. E, pri tej poslednej časti sa pozastavím, pretože myslím si, že tie prostriedky, ktoré boli stanovené pre Galileo viac ako 8 miliard, e, viac ako 4,5 miliardy, to je správne, 4,5 miliardy, pokiaľ ide o Gosatko mesa, sa, e, myslím si, že tam by sme mohli spraviť troška viac. Dnes tie dva programy, ktoré e, sú zastrešené pod jednou strechou, 250 miliónov eur e, by mal každý dostať, v sumáre 500 miliónov na oba. Ja si ale myslím, že objektívne je to nedostačujúce. Takéto pridelenie prostriedkov. Myslím si, že to treba minimálne zdvojnásobiť. A v tomto ohľade som sa vyjadril, že by mali byť navýšené kvantitatívne tie zdroje. Ja tu na to uzavriem z mojej strany, dám slovo kolegom, je tam ešte viacero bodov, minimálne 5-6 bodov, podstatných bodov z pohľadu metodického podstatné tieto veci, pretože čas na vypracovanie tohto prvého návrhu nebol príliš štedrý vychádzajúc z tých priorít, treba aj pri vypracovaní toho návrhu tak, aby tá rokovacia fáza postupne, avšak veľmi dôsledne a rigorózne nám umožnila krok po kroku dostávať sa k meritu jednotlivých vecí, ale myslím si, že v rámci tých prvých diskusí s kolegami budeme schopní identifikovať tie podstatné priority. Ja som identifikoval 6, na základe ktorých som e, formuloval ten návrh, ktorý bude zajtra predmetom diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne za úvod. Teraz môžeme prejsť k rozprave. Poprosím všetkých kolegov tieňových, aby dodržali časový limit 2 minúty, pokiaľ ide o ich vyhlásenia. Prvý na zozname pani Kreu. Ďakujem. Drahé kolegyne a kolegovia, vážený pán spravodajca, takže medzičasom už je to centrálnou súčasťou európskej politiky a toto by sa malo rozvíjať ďalej aj v budúcnosti. Je dôležité, aby sme mali e, e, príslušnú legislatívu v jednom e, nariadení. Pozitívne je aj to, že komisia teda e, z uplynulého roku e, zohľadnila e, naše stanovisko a tam sme požadovali väčší rozpočet v porovnaní so súčasným viacročným finančným rámcom. Komisia stanovila 16 miliard eur a vyhovela tomuto návrhu, ale nie je isté, či tieto prostriedky pre realizáciu všetkých návrhov komisie budú postačujúce ja tu v tomto bode absolútne súhlasím so spravodajcom. Prioritou je pre nás, ako aj pre komisiu, e, ďalší rozvoj Galilea a Kopernika. Kopernikus teda programy, ktoré e, generujú veľkú ekonomickú prídanú hodnotu a urobili z Európy nezávislého aktéra vo vesmíre a takisto prispievajú k tomu, že Európska únia e, sa zlepšuje ako inovačné stanovisko, ale aj program SSA ktorý má slúžiť e, spracovávaniu vesmírneho šrotu. E, toto predstavuje e, narastajúcu hrozbu pre našu infraštruktúru. Aby sme ochranu, zvyšili ochranu pred vesmírnym šrotom, tak musíme získať tých navrhovaných 250 miliónov eur. cestovanie do vesmíru je finančne intenzívna oblasť, čiže treba zabezpečiť, aby skutočne e, boli e, dostupné prostriedky v miliardovej výške. Kriticky vnímam návrh komisie bezpečnosť a obranu urobiť ťažiskom pri ďalšom e, rozvoji e, vesmírnych letov. Aj keď Dueus už predstavuje realitu a vesmírne údaje e, sa majú využívať pre boj proti bezpečnostným, pri bezpečnostných krízach, nesmieme strácať zo zretele, že vesmírne programy sú civilného charakteru a tak by to malo aj ostať. Čiže pri a aby sme sa teda e, pri, na klimatické zmeny koncentrovali a na nasadzovanie rozpočtu. Ďalší dôležitý aspekt nariadenia je e, oblasť governance. E, vo vesmírnej politike je úzká súvislosť komisie s Európskou Space Agency, ako aj s agentúrou pre Európsky GNSS. Ako sme už v našej správe pre vesmírnu stratégiu zdôraznili, tak prerozdelenie úloh medzi týmito aktérmi mm, by malo byť jasnejšie ako doteraz. Predovšetkým, čo sa týka predaja Copernicus a Galileo spotrebiteľom, návrh komisie je naďalej dosť vágny v týchto bodoch. Aj tu treba stanoviť jasné ťažisko, keď teda chceme splniť e, tieto očakávania a teším sa na spoluprácu e, so spravodajcom a stieňovým spravodajcom. Ďakujem, ďakujem pekne, hoci e, ste prekročili svoj čas, tak to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem. List ist Madame Nachtigall. Pani Gal. Ďakujem pekne E, pani Nachtegal, pardon, ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj vítame e, návrh, pokiaľ ide o vesmírny program EU. Z môjho pohľadu to dáva dohromady existujúce a tie aj budúce iniciatívy v, tejto, v tomto ohľade zo strany Európskej únie a naozaj sa stotožňujem s tým, čo robí komisia, že vesmírny program má dôležitú schopnosť stimulovať inovácie, dôležité aktivity v rámci odvetví downstream, a pomáha nám e, v ďalšom digitalizovaní nášho hospodárstva. Okrem toho e, by to malo viesť k zlepšeniu monitorovania, e, monitorovských schopností klimatických zmien a to je moment v tom návrhu, ktorý naozaj srdečne vítam. To sú veci, kde ja som presvedčená, že európsky vesmírny balíček má jasnú hodnotu aj z pohľadu riešenia európskych ako aj svetových víziev, ktoré sme už videli. Zároveň som si všiml, že niektoré členské štáty e, vyjadrili svoju skepsu, pokiaľ ide o niektoré časti návrhu. Pokiaľ ide o mňa, ja si myslím, že iniciatíva komisie, komisie poskytuje veľké možnosti streamlinu, streamlinovania alebo optimalizácie tohto programu a vytvorenia synergií. V nadchádzajúcich mesiacoch budem mať e, mnoho stretnutí e, s predstaviteľmi odvetví a s ďalšími zainteresovanými stranami. Z tohto pohľadu sa tiež teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a takisto aj s tieňovými. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za vaše pripomienky. A ďalej pán Kochlíček, to som ja. Ja by som chcel zdôrazniť dôležitosť e, všetkých programov, ktoré sú uvedené zahrnuté v celom tom priestore technického rozvoja. Je veľmi dôležité, aby Európska únia vždy, tak ako je tomu už niekoľko rokov, bola považovaná, bol k nej pristupovaná ako k, lídrom, k lídrovi, pokiaľ ide o témy, ktoré sa týkajú aj environmentálnych záležitostí, ale aj vesmíru. Kopernikus je pomerne pružný nástroj nielen pre štáty Európskej únie, ale takisto aj pre okolité štáty. Je veľa krajín, ktoré by sa chceli takisto stať súčasťou Galilea. Agentúra pre Galileo sa veľmi rýchlým, rapidným spôsobom rozvíja a aj svoje činnosti rozširuje. Doposiaľ ešte nemáme všetkých 30 satelitov umiestnených. To treba zohľadniť jeden z vás, konkrétne pani Krelová, zdôraznila jednu vec, ktorú by som aj ja rád potvrdil, a síce, že musíme uvažovať nad civilným použitím všetkých týchto programov. Vojenské použitie je e, súčasť nášho zájmu, ale mohlo by to zahatať všetky tieto ostatné veci. Samozrejme, musíme zohľadniť skutočnosť, že musíme tie údaje uchovávať a že ich musíme riadne používať. V každom prípade e, v týchto projektoch to nebude také jednoduché začleniť malé a stredné podniky. A dokonca aj v poslednej správe Adama Krela sme zdôrazňovali, že je veľmi, veľmi dôležité, že stredné a malé podniky budú začlenené do všetkých programov. Myslím si, že politické rozhodnutie o tom, kto bude mať pridelenú ktorú úlohu, bude a musí byť prijaté tu v Európskom parlamente podľa návrhov Európskej komisie. To znamená, že odborné úlohy treba vyriešiť e, v agentúrach, v odborných agentúrach. A podľa mňa nemusíme tieto agentúry zaťažovať komerčnými záležitosťami. Takže to musí byť e, oddelené od odborných otázok. Aj keď by sme nemali preceniť obrovský potenciál týchto aktivít v budúcnosti. Toľko moje poznámky. Ako zástupca skupiny GUE. A teraz e, druhý, druhé kolo, všetci ostatní poslanci, nech sa páči, máte minútu dostupnú každá poslankyňa alebo poslanec. Prvý je pán López. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Nieko, pred niekoľkými mesiacmi sme hlasovali o stratégii vesmírneho programu pre Európu a apelovali sme na to, aby sa navýšil rozpočet. Potrebujeme pokryť aj súčasné aj budúce výzvy v tomto sektore a tento návrh to zohľadnil. Posunulo sa to z 12 na 16 miliard a poprosili sme o maximalizovanie synergií medzi jednotlivými programami Európskej únie. A to, čo tu máme, je návrh, ktorý štyri tieto programy spája čo celkom iste zaručí synergie. Zostáva nám dúfať, že to pomôže podporiť celkový leadership v EÚ v tomto sektore, aby sme boli maximálne inovatívni a potrebujeme zabezpečiť nezávislý prístup k satelitom v EÚ. A ja osobne dúfam, že kolegovia príjmu to, čo bude treba v záujme EÚ. Veľmi pekne ďakujem. Pán predseda, je tu ešte niekto, kto by rád vyjadril svoje námety v tomto prvom, v tejto prvej výmene názorov? Nie? Teda dostáva slovo Európska komisia, zástupca z DG Growth. Pierre Delso. Alors, okay. monsieur, <laughs> vous avez la possibilité d'express. De, Sorry, I, I cannot respond to you in... Neviem, nemôžem po česky s vami hovoriť. Možno na budúce. Veľmi pekne ďakujem za všetky vstupy a širokú podporu, ktorú ste našli v tejto miestnosti. E, ja sa budem vyjadrovať spôsobom, ktorý vlastne ide tým istým smerom. My sme neprišli so žiadnou revolúciou, ide tu o evolúciu. Nechceme zmeniť e, to, čo nie je pokazené. Budeme to opravovať pán spravodajca, pán Salini, povedal, že to, čo sa dosiahlo doteraz, je veľký úspech a že Európa by mala byť schopná rozvinúť do završenia tieto programy. Druhá vec. Potrebujeme byť ambiciozni. Spravodajca nám povedal, že potrebujeme e, zainkorporovať fondy do vesmírnych programov. Potrebujeme viac peňazí. Nie, že by sme nesúhlasili gov.sat.com napríklad potrebuje viac peňazí a podobné. Programy Kopernikus, Galileo, toto všetko je minimum, čo sme odsúhlasili. Je to naozaj odobrať peniaze Galileo, programom Galileo Copernicus, aby sme ich dali na SSA a govset.com nemal, nie, nehovorím, že by sa nemali prideliť prostriedky na SSA a GovSatcom, ale určite nepresunúť ich z Galilea a Kopernika. Ďalšia dôležitá vec je otázka správy. To je vždy komplikované, pretože sú tu mnohí aktéry, ale v otázke správy, spravovania je tu komisia, ktorá by mala zostať s dôležitým hráčom. Komisia musí totiž to podávať správy. Musíme sa pred vami zodpovedať pred parlamentom Skutočne si myslím, že to je dôležité, ale máme vynikajúcu spoluprácu s GSA a ISA a s tým musíme pokračovať. Musíme zintenzívniť a zoštihliť naše úsilia, musíme lepšie pochopiť súvislosti. A to spomenul aj spravodajca. Je jasné, že napríklad pri GSA musí väčšiu úlohu zohrať rozmer bezpečia vesmírneho programu, vrátanie bezpečnosti počítačových sietí, kybernetickej bezpečnosti. Tá je veľmi dôležitým prvkom a potrebujeme aj v budúcnosti s ním rátať. Štvrtá vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je pravda, že SSA je e, občianským programom, civilným, ale určite je tu možné isté vojenské využitie, určite napríklad programu Galileo a potom je tu problém, čo v budúcnosti so Spojeným kráľovstvom, ako sa dostane k údajom s, programom, s programu Galileo. Ale máte pravdu, je to hlavné zameranie, malo by to zostať. A napokon, nechcem hovoriť pridlho, čo sa týka k malým a stredným podnikom, naozaj treba pre ne niečo urobiť, pretože nemus- nemôžeme vytvárať programy iba pre veľké firmy. Musíme e, naozaj urobiť aj vo vesmírnom programe niečo pre ne, aby bolo možné zlepšiť veci. a aktivity. Naozaj treba niečo urobiť. A napokon tých 6 priorit, ktorý pán Saliny počiarkol, aj pre nás sú dôležité, ale skutočne by sme na ne radi pozreli sa ešte vo väčšom detaile s väčšou pozornosťou. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, za vašu pozitívnu výpoveď. V našich programoch sa hovorí, že sa zapoja aj krajiny mimo EÚ, čo je veľmi pozitívne posolstvo pre našich susedov. A teraz je čas odozdať slovo pánu Salinimu, aby rozpravu uzavrel. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som veľmi spokojný, pokiaľ ide o túto prvú diskusiu, prvý prístup, ktorý sme zaujali k tomuto s istými malými doplneniami. Ako už bolo spomenuté, ďalšia významná výzva, pre ktorou stojíme, tak aby sme skompletizovali a uzavreli tú priemyselnú relevantnosť tohto programu, je výzva, e, ktorú som spomínal už v úvodnej časti, a síce teda výzva, ktorá sa týka downstream časti toho priemyselného reťazca. Niekedy dnes, teda dnes sme bohužiaľ veľmi, veľmi slabí vo vzťahu k užívateľom týchto technológií, ktoré vytvárajú aplikácie alebo zariadenia ako smartfóny alebo tak ktoré pochádzajú z priemyslu, ktorý je prevažne neeurópsky. Európsky priemysel teda musí akceptovať a dokonca chopiť sa takéhoto, takéto výzvy, silného upstream, tak ako je to uvedené aj v programe pre vesmírny e, výskum, tak ako právom je to aj podporované Európskou úniou a teda tými čísla, tie čísla to podporujú tým, že dá do života skutočne uzavretú, e, uzavretý reťazec priemyselný reťazec, e, ktorý bude mať dostatočnú podporu, ale aj downstream prvok, na e, ktorý potom využije takúto stratégiu. Ten e, európsky duch, a môžem z istého pohľadu povedať, že aj tá európska hrdosť sa musí realizovať aj v iných oblastiach tejto stratégie. Napríklad téma prístupu k, do vesmíru, že otázka tých nejakých platformiem. Teda. Ja myslím si, že aj z tohto pohľadu e, to je ústredné, pokiaľ ide o tento vesmírny program. Tu máme e, mimoriadné kompetencie, neprimerané a musíme vytvoriť e, právne udržateľné podmienky na to, aby sme dokázali tento systém udržať pri živote. Lebo treba tento systém samozrejme udržiavať zo všetkých ohľadov. A to je dôležité z pohľadu politického nadrámec teda toho priemyselného, industriálneho. A nakoniec e, poznámka, ktorá je na mieste, GovSatcom treba posilniť, ale nie e, na úkor e, Koperniku za Galileo. Tie zdroje, ktoré nie sú k dispozícii, tie treba pokryť iným spôsobom. Teda to je pravdepodobne tá výzva, pre ktorou stojíme. Ďakujem pekne the means from those, especially those two programs, Copernicus and Galileo. E, nemôžeme z týchto dvoch programov teda e, krátiť Copernicus Galileo na to, aby sme potom na ich úkor vyvíjali nové e, časti, nové, odve- nové vetvy tejto, tak povedať, vesmírnej stratégie. To by nebolo veľmi šťastné. A nie je to možno aj mojou dobre úplne vyjadrené, vraj pán predseda, ale každopádne je to taká skutočnosť. Ďakujem za prvé kolo diskusí o tejto záležitosti. Rád by som uzavrel tento bod informáciou, že 6. septembra bude lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. A zvažovanie pozmenujúcich návrhov bude 9 e, a, a diskusia a hlasovanie v ITRE 5.11. Hlasovanie na plenárke. Buď na decembrovej alebo na januárovej. To sa uvidí. Mne sa to zdá, že tento program je veľmi ambiciózny, rozhodný a ďakujem za túto rozpravu. Je to jeden z najdôležitejších tém, ktoré sa preberajú, jedna z najdôležitejších tém v našom výbore. Ukončíme tento bod. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to rozhodnutie Rady o uzavretí dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti stredozemia, inak skratkou PRIMA. E, čo sa týka úvodu, tejto téme treba spomenúť, že Marocké kráľovstvo v 70. rokoch požiadalo, aby mohlo začať rokovania s Európskou úniou o pristúpení k Európskej únii. Veľmi zdvorilo sa to zamietlo, pretože to nie je európska krajina, čo je dosť jasné a Európska únia je otvorená ako blok európskych krajín, otvorená európskym krajinám na vstup, ale so susedmi si vytvára úzke zväzky. Ako viete, mnohí Maročania a ex-Maročania žijú aj v Bruseli. Rád by som vám pripomenul, že Prima je verejno-súkromné partnerstvo podporujúce výskum na riešenie vízie v oblasti vody a potravín a víziev v tejto oblasti, v stredozemnej oblasti, v oblasti stredozemného mora. Táto oblasť je ohrozená suchom a preto je dôležité participovať na týchto programoch. Prima sa skladá z partnerstva z ostatných stredozemných krajín a pre Európsku úniu to znamená niekoľko dohôd s participáciou tretich krajín a jedna z nich je Maroko. Ide tu o návrh pre komisiu, aby podpísala takúto dôležitú dohodu. Posledný najvyšší predstaviteľ Maroka rozvinul program E, zdrojov vody a počas tohto obdobia, pokiaľ viem, ďalej budujú infraštruktúru. Rád by som vás informoval, že v nasledujúcich minútach budeme diskutovať spravodajcu pána Patričieliho nahradí pán Salini. A preto by som rád poprosil pána Saliniho o expoze. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako bolo spomenuté, tak ja nahrádzam kolegu Patriciela, čiže ja prečítam to, čo e, sformuloval spravodajca. Ospredujem sa predsedovi, potom budem hneď opustiť, musím opustiť zasadaciu miestnosť, pretože budú, budú mať ďalšie povinnosti. Každopádne partnerstvo pre výskum a inovácie, pokiaľ ide o, obdobie, e, o oblasť Stredomoria, je prvým verejno, verejno-verejným partnerstvom v zmysle článku 185 a jeho cieľom je zoskupiť e, kapacitu výskumu v rámci únie a medzi krajinami, ktoré sa participujú z prostredia Stredomoria. E, pokiaľ ide o rozvoj a aplikáciu inovatívnych riešení, ktoré zvýšia efektívnosť a udržateľnosť takýchto e, dodavateľských systémov, takisto potravinových systémov. Prima má ambíciu koordinovať rôzne národné systémy výskumu a inovácií v týchto sektoroch, poskytujúc globálne a integrovaný prístup, ktorý bude fungovať aj ako príklad e, vedeckej diplomácie v rámci Európskej únie. V kontexte ktorý predpokladá, že Stredomorie, ktoré je teda ústrednou témou v rámci pohybov migrantov, musí byť proaktívne, pokiaľ ide o riešenie týchto vecí súvisiacich s migráciou. A nie len kvôli tomu, aby sa snažili riešiť tieto záležitosti, ktoré majú zabezpečiť, že oblasť Stredomoria bude udržateľnejšia a stabilná. stabilná. 19 krajín realizuje túto iniciatívu v súčasnosti. 11 z toho členov Európskej únie, traja z nich sú pridružení k horizontu 2020 a 5 krajín, s ktorými únia musí uzatvárať medzinárodné dohody o vedeckej spolupráci a o spolupráci v oblasti technológií v zmysle článku 1.2 rozhodnutia. Dohoda s Marokom bola e, vyrokovaná v tomto kontexte sú tu problémy, ktoré sa týkajú sporov Marokom a medzi západnými krajinami. Je to veľmi dôležité z pohľadu geopolitického pre túto oblasť a nie je možné, aby to bolo predmetom diskusie v našej skupine, v našom výbore. Takisto e, priaznivo vnímam návrh komisie a chcem vás požiadať o to, aby ste schválili takúto dohodu. Chcem len pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 11. 11. júl a hlasovanie bude pondelok 3. septembra. Chcem sa poďakovať sekretariátu osobitne Andrejovi za neustálu spoluprácu a podporu. Ďakujem. So, uh, actually we have, uh... Teraz bude nasledovať kolo uh, vyjadrenie sa tieňových spravodajcov. Prvý Prvou je pani Toja. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som naozaj veľmi rada, že je tu to ďalší krok v rámci potvrdenia iniciatívy z predchádzajúceho obdobia. Najskôr troška sa stratili tie, zo tie problémy, ktorým čelili takéto iniciatívy spolu so Stredomorím. Celé roky to bolo utlmené aj vďaka intervencii Európskej únie, no treba to povedať, nie len môj osobný, ale parlament ako takého, pretože sme podporovali diskusiu v Štrásburgu, takisto sme požiadali komisára, aby opäť sa ujal takéto iniciatívy. A to boli na príležitosti, kedy i parlament potvrdil svoju schopnosť tieto veci posúvať dopredu. To bolo veľmi dôležité. A dôležité bolo si aj uvedomiť, aké vzťahy sú tam medzi jednotlivými krajinami, aby každý realizoval niečo. To je iniciatíva, e, ktorá z pohľadu krajín, ktoré nemajú toľko financií, je tiež dôležitá, môžu prispieť k tomu celému a to, čo povedal pán kolega Salmin, ktorý zastúpil ako spravodajca, nejde tu len o vodu, o dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre mier celkový, ale takisto aj pre rozvoj a tak ďalej. Ale práve aj z toho dôvodu, že ide tak širokú prácu a vždy je potešením, keď európske krajiny, ktoré sa dali do tej prvej línie, keď vidia, že sú aj ďalší, ktorí sa pridávajú v takejto snahe, v takomto postupe. Je to dobrá vec, musíme sa tomu venovať a musíme to riešiť ako parlament. Grazie tante. Kolega. Nech sa páči. Ďakujem za vyjadrenie. Kto ešte by sa rád chcel vyjadriť k tomuto bodu? Teraz je čas, aby slovo teda dostal zástupca komisie Andrea Renani. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán predseda, ctené poslankyne, poslanci, rád by som vyjadril našu vďačnosť poslankyňam a poslancom tohto výboru za podporu tejto iniciatívy. Chcel by som iba zopakovať hlavné črty. Spravodajca to vysvetlil, že ide tu o regionálnu iniciatívu oblasti Stredozemného mora. Ide tu o partnerstvo medzi členskými štátmi únie a v rámci Horizontu 2020 sa bude jednať o spoluprácu medzi krajinami EÚ a krajinami Stredozemného mora. Táto iniciatíva má za cieľ rozvoj inovatívnych riešení. Ani tu nejde tak o krajiny, ktoré e, spolupracujú, ako o vedecké spoločenstva, ktoré spolupracujú, zdieľajú zdroje, dávajú zdroje do vedna a budujú na predchádzajúcich dosiahnutých poznatkoch v oblasti vody a agro projektov, aby sa dali tieto oblasti manažovať efektívnejšie. Tieto iniciatívy e, a potom aj ďalšie, ktoré presahujú oblasť vody a potravín, sa týkajú klimatických zmien. Ide tu o zmierňujúce dopady zmierňujúce um, opatrenia na dopady spôsobené klimatickými zmenami. Ďalej tieto presahujúce témy zasahujú, zahrňajú migráciu a občanov, občianstvo, občianskú spoločnosť, na ktorú vplývajú tieto vedecké výsledky, vedecké poznatky. Je to mimoriadne dobrá príležitosť na tzv. vedeckú diplomáciu, kedy sa e, e, dá spolupracovať s e, medzinárodnými partnermi Maroko je jedným z takýchto partnerov. Aktívne sa zapája do formovania takýchto iniciatív od samého počiatku, to znamená roku 2012, prispieva aj finančne na iniciatívy a pripojilo sa k iným krajinám Afriky a krajinám v okolí Stredozemného mera, mora ako je Alžírsko, Libanon, Egypt a ďalšie. Tieto všetky už podpísali dohodu. V prípade Maroka ešte stále potrebujeme súhlas parlamentu, ale veríme, že to, tento súhlas príde, pretože treba zvážiť, aké plusy, aký osoch prinesú občanom spomínaných krajín takéto dohody. Záverom, Prima sa vlastne už začala. V roku 2018 sa predložilo 848 návrhov, konkrétnych vedeckých návrhov a to už samo o sebe ukazuje úspech tejto iniciatívy. Bude pre nás dôležité, aby sme získali súhlas parlamentu s touto dohodou. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme vám. Naozaj viac ako 800 návrhov, to skutočne je číslo, ktoré zapôsobí na každého. Sucho je niečo, s čím bojujú susediace krajiny Európskej únie a súvisí to aj s bezpečnosťou. Opäť by som raz zdôraznil časový harmonogram súvisiaci s touto správou 11. júla. Presne na poludne končí lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Hlasovať sa v ITRE bude 3. septembra tohto roku a následne sa rozhodne o hlasovaní na plenárnom zasadnutí. Ďakujem vám. Finished this important point. And now... Končíme s týmto dôležitým bodom. We have to wait a little bit because of we advance, we... Musíme trošku počkať, lebo sme naozaj na tom veľmi dobre s časom. A ešte tu zatiaľ nie je pán Vest, pani Westergaard, takže sa stretneme o dve minúty, kedy príde pani... A už prichádza. Už je tu. Takže dovolíme, aby za dve minúty sa usadila a potom začneme. And I have the pleasure to see also Mr. Buzek, the chairman of the committee. Prichádza aj pán Buzek, bývalý predseda tohto výboru. Good afternoon, uh, dear ladies and... Dobré popoludne, prajem, dámy a páni. Unusual possibility for us to host madam. Hovorí pán Buzek, Buzek, ktorý bude predsedať tomuto výboru. Vítame medzi nami pani Margaret Vestager, komisárku, ktorá je zodpovedná za hospodárskú súťaž v Európskej únii, v Európskej komisii. Ďakujem vám veľmi pekne, pani komisárka, že ste prišli do nášho výboru. v našom výbore sa cítime zodpovední za to, ako beží hospodárstvo, možno s výnimkou poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a dopravy, ale všetky ostatné súčasti hospodárstva, za to sme zodpovednými vo výbore. ITRE, najmä malé a stredné podniky, priemysel. Tu sa diskutuje o naozaj dôležitých veciach s vami, pani komisárka, na, ktorá ste zodpovedná za hospodárskú súťaž. Bolo to rozhodnutie koordinátorov pozvať vás do nášho výboru. Témou, ktorá, je, ktorá rezonuje všade, spoločné pravidlá pre vnútorný trh s energiou v čase, kedy ide o globálny dumping a prebytok kapacít. Dokonca, dokonca môžeme to nazvať aj obchodnými vojnami, čo sa tu teraz v širšom rámci deje. Naozaj je to nebezpečné. Sú tu pravidla štátnej pomoci, sú tu investície, výskum, inovácie. Toto všetko ponúka príležitosti pre priemyselné odvetvia EÚ a pre malé a stredné podniky v nich a radi by sme sa dopočuli eh, o tom, ako, aké môžu byť možné odpovede na tieto výzvy a najmä pre malé a stredné podniky. Táto prezentácia bude potom otvorená, bude sa o nej diskutovať. Poprosím vás, pani komisárka Vestager, o vaše úvodné slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť prediskutovať si s vami záležitosti, ktoré, o ktoré máme záujem aj my, aj vy. Ďakujem za úprimné slova a za privítanie a za vašu prácu, vytvárajúc to práve prostredie pre európsky priemysel, pre malé a stredné podniky. Pretože vytvárajú pracovné miesta, rast, eh, čo je prínosom pre občanov a vytvorí to inovácie pre zlepšenie našich spoločností, alebo našej spoločnosti, čiže je to dôležitá práca. Eh, hospodárska súťaž napomáha Európe aby e, e, využila najlepšie náš potenciál, pretože ak e, konkurujú si spoločnosti, tak sú aj povzbudzované, aby vyrábali výrobky, ktoré spotrebitelia chcú. Myslia na nové podnikateľské myšlienky, ktoré oživia trh a to je dobré pre spotrebiteľov a to je dobré pre iné spoločnosti. Pretože keď spoločnosť je šampiónom e, pre spotrebiteľov v Európe, tak e, dobie, e, tak povediať, spotrebiteľov vo všetkých kútoch sveta. <clears throat> Ako presadzovatelia hospodárskej súťaže nemáme nič, nemáme nič proti spoločnostiam, ktoré rastú a stávajú sa úspešnejšími. Práve naopak, ak ste úspešní, ak vytvárate pracovné miesta, tak vám budeme gratulovať schvalujeme takmer všetky fúzie, ktoré sú nám oznamované, ako aj fúzie, ktoré vytvárajú, čo by sme nazvali európskymi šampiónmi, ako Peugeot alebo Opel, <clears throat> ako AB InBev a SAB Miller, alebo Siemens a Gamesa. To sú dôležité fúzie, ktoré e, vytvorili veľké spoločnosti. Počas uplynulých desiatich rokov sme sa e, e, zamerali na vyše 3000 fúzií 94% týchto fúzií bolo schválených bez toho, aby boli obavy ohľadom hospodárskej súťaže. Iba v 6% prípadov sme mali obavy, že by tým utrpela hospodárska súťaž a zablokovali sme iba 7 fúzií počas uplynulých 10 rokov. Aplikujeme pravidla hospodárskej súťaže na každú spoločnosť, ktorá podniká v Európe bez ohľadu na priemysel, bez ohľadu na vlajku a týmto spôsobom zachovávame e, e, inovatívny potenciál Európy. Napríklad analizujeme hĺbkovo, e, keď General Electric kúpilo plynový priemysel Alstomu vo Francúzsku. Zistili sme, že po fúzii sa zníži rozvoj teda najvyvinutejších a najnovších plynových turbín Alstomu a tým pádom aj výskumu a e, pracovných miest, ktorí s tým súvisia. A najaktuálnejšie turbíny sú kľúčové pre dosahovanie e, vyššej energetickej efektívnosti, nižších emisí a samozrejme e, tým pádom ide aj o dosahovanie svetových cieľov znižovania emisí, čiže aby sa zachovala konkurencieschopnosť, GE predalo E, tento, túto výrobu Ansaldo v Taliansku teraz v súčasnosti Ansaldo úspešne otestovalo nové plynové turbíny a investovalo do novej fabriky na výrobu týchto turbín v Taliansku, pričom sa ponúka táto vyspelá technológia spotrebiteľom po celom svete. Pravidlá fúzií, ktoré existujú majú zabezpečiť, aby kompletný priemysel ostal konkurencieschopný. Pre každý priemysel, e, ktorý e, chce fúziu, e, je tu viacero ďalších európskych priemyslov, ktorí sa na nás obracajú ako dotknutí spotrebitelia. Európske spoločnosti, ktoré nakupujú výrobky v prípade fúzie a tieto spoločnosti veľmi často zamestnávajú milióny zamestnancov, ľudí. Tieto Spoločnosti chcú, aby konkurencia pokračovala, aby sa zabezpečilo, že dostanú svoje inputy za dobré ceny a samozrejme, aby aj oni mali spravodlivú šancu na svoj rast. Zoberte si ocelový sektor. Sor, sektor. Ten sa dostáva do, ocel sa dostáva do fabrik, ktoré vyrábajú, e, teda, kde sa vyrábajú autá, eh, spoločnosti, ktoré stavajú domy, v ktorých žijeme, podniky, ktoré využívajú ocel, zamestnávajú viac ako 30 miliónov ľudí po celej Európe. Chcú, aby eh, hospodárska eh, súťaž zabezpečila, eh, že ocel, ocelové spoločnosti nebudú znižovať ceny, pretože to by narušovalo hospodárskú súťaž keď fúzie veľkých európskych spoločností spôsobujú obavy, tak väčšinou sa to rieši E, rozumnými e, náhradami, ktoré riešia e, obavy hospodárskej súťaže, pretože spoločnosti vždy môžu navrhnúť riešenia, aby zohľadnili naše obavy a aby zachovali hospodárskú súťaž. Môžu predať výrobňu, môžu predať produkčnú linku iným hráčom, aby európsky spotrebitelia mali alternatívy, na ktoré sa môžu obrátiť. Zjavne. A myslím, že všetci máme túto skúsenosť. Pra, e, pracovníci sú neistí, keď ich e, fabrika musí byť predaná, aby sa zachovala hospodárska súťaž. Je to obdobie neistoty, nevedia, čo sa stanú, ale ak tieto e, strany navrhnú predať teda výrobňu, tak my máme zdieľané záujmy, pretože my chceme, aby hospodárska súťaž pokračovala. Chceme, aby nákupca e, prevádzkoval tieto lokality, rozvíjal ich, aby e, tieto spoločnosti ostali v strehu. Čiže jednoducho e, neschválime nákupcu, ktorý by vlastne zrušil fabriku a jej pracovné miesta. Čiže my zamestnanci a e, e, spoločnosti zdieľame tie isté ciele. E, zamestnanci musia vedieť, čo pre nich znamená fúzia, preto očakávame od spoločností, ktoré sú zapojené do podnikateľských obchodov, aby rešpektovali svoje národné a európske E, povinnosti pre e, informácie a konzultácie pracovníkov. Naše spoločné pravidlá e, o fúziách EÚ explicitne umožňujú pracovníkom a odborovým organizáciám, aby sa s nami skontaktovali a povedali nám, čo si myslia o fúzii. Čiže naše dvere sú vždy otvorené. Je našou zodpovednosťou E, neschváliť e, fúziu, ktorá škodí spotrebiteľom alebo iným spoločnostiam a tým pádom aj ďalším spotrebiteľom. Je pozitívne pokračovať v diskusii e, o práci, ktorú robíme, ako ju robíme, ak je to vhodné pre stanovený účel, pretože vždy sú tu možnosti veci zlepšiť. Zoberte si naše pravidlá e, štátnej pomoci. Počas uplynulých rokov pravidlá, ktoré používame, boli zjednodušené niekoľkokrát, aby pravidlá e, lepšie vyhovovali účelom aj v prospech priemyslu. Rozšírili sme tzv. E, výnimku pre General Block, čiže vlády môžu poskytnúť pomoc bez toho, aby sa najprv obrátili na komisiu, pokiaľ sa riadia tým istým súborom pravidel, ktorými sa riadíme všetci. Toto sú pravidlá na ochranu hospodárskej súťaže. Skutočnosť, že sa na nás nemusia obracať, to samozrejme ušetrí čas, pretože to môžu urobiť, ak chcú, pokiaľ sa budú riadiť e, stanoveným súborom pravidel. To znamená, že teraz 97 e, opatrení pre štátnu pomoc e, sú implementované týmto spôsobom. Vlády sa na nás obracajú len, keď ide o zložitý prípad, ak je riziko toho, že dojde k narušeniu hospodárskej súťaže inak, e, to môžu urobiť e, sami. Navrhli sme e, fond Invest EU, ktorý využíva 15 miliard eur z rozpočtu EÚ na podporu investície 650 miliard eur, nový výskumný a inovačný program Horizon Europe E, kde sa preinvestuje vyše 100 miliard eur. A tieto peniaze môžu byť využité na budovanie európskych priemyslov v budúcnosti. Oba tieto programy umožňujú európskym fondom, aby boli skombinované s národnými fondmi. A usilujeme sa, aby toto celé bolo čo najjednoduchšie. To je súčasťou návrhu. Aj na základe týchto krokov, ktoré boli dosť ďaleko siahle, pokiaľ ide e, o ušetrenie času a o umožnenie e, potrebnej štátnej pomoci, myslím si, že je dôležité, aby sme neboli naivní, e, čo sa týka globálnej hospodárskej súťaže. Aby sme neboli naivní, čo sa týka narušovania globálnej hospodárskej súťaže. Čína narastá, a evidentne má iný e, obchodný alebo podnikateľský model, než ako ten náš. Diskutujeme o <clears throat> ocelových tarifoch so Spojenými štátmi. Tieto diskusie e, pokračujú, prebiehajú. Európa samozrejme bude obraňovať svoje obchodné záujmy veľmi intenzívne. Celková obchodná rovnováha E, ktorú sme docielili globálne, je pozitívna a odpoveď nie je zahodiť to, čo bolo našim kľúčom k úspechu, otvorené trhy, e, hospodárska súťaž a inovácie. Namiesto toho by sme mali vyvážať tieto kľúčové body, kľúčové modely do zvyšku sveta, aby sme tiež ubožnili globálne teda podmien- rovnaké podmienky pre všetkých na globálnej úrovni. Čiže ak e, sa budeme riadiť pravidlami hospodárskej súťaže, tak chceme, aby naši obchodní partnery sa nimi riadili tiež. E, spustili sme neustály dialog s Čínou, aby boli e, znížené škodlivé dotácie. Japonsko bude otvorené pokiaľ ide o tieto dotácie a už e, úzko spolupracujeme so Spojenými štátmi v oblasti hospodárskej súťaže. My v Európe e, <clears throat> musíme globálne stáť na silných nohách. Viac ľudí e, majú prácu v EÚ než kedykoľvek predtým. Z 20 najviac inovatívnych krajín vo svete 10 je európskych. Preto sa tak veľmi tešíme na túto výmenu názorov musíme e, využiť túto príležitosť, pretože slúži európskym občanom a dúfam, že súčasť e, toho balíka, za ktorý som zodpovedná, k tomu prispeje. Je to len jeden z dôležitých príspevkov a týmto by som ukončila svoj prejav. Teším sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, well, it was, it was, uh, uh Myslím, že to bolo dôležité pre členov vášho výboru vypočuť si tento váš úvodný prejav a otvoriť určité dôležité otázky z pohľadu eh, nášho priemyslu a z pohľadu hospodárskej súťaže na globálnej úrovni. Teraz by som chcel otvoriť diskusiu v mene politických skupín, v mene EPP. Pán Langen, máte slovo. Äh, äh, Ďakujem, pani komisárka. Počas vášho obdobia ste urobili veľa pozitívneho. To je bezpochybné štátne dotácie. Štátne dotácie sú úspechom pri presadzovaní zákazu kartelov. Ide o to e, ponechať otvorené prístupy na trh nie sú to len dohody o cenách, ale pokiaľ ide o internetovú ekonomiku, príbeh, prístupy na trh, ktoré nie sú otvorené a tým sa obmedzuje hospodárska súťaž. Ale vy ste hovorili o fúziách a povedali ste, že 94% všetkých eh, žiadostí bolo schválených, to je pravda Mnohé z toho však aj s podmienkami. A tu sa mne nastoluje otázka, akým spôsobom e, sa ďalej bude vyvíjať tento súbor nástrojov. Trh e, bol vo viacerých oblastiach globalizovaný, staré nástroje, pokiaľ ide o orientáciu podľa trhových podielov. E, v internetovej ekonomike hrajú iba druhoradú úlohu WhatsApp a Facebook sú príklady trhová kapitalizácia už je tu, ale ešte nie výnosy, čiže e, komisia nemala e, vlastne dôvod hodnotiť tieto fúzie. Čiže moja otázka je, aké nové nástroje sú nevyhnutné e, v stále viac globalizovanom svete, ako to chcete zmeniť? Čo sa týka otvorených prístupov na trh, ako to bude v budúcnosti, to je veľmi dôležitá otázka. A po tretie, aké problémy vidíte vo všeobecnosti pri ďalšom vývoji e, práva na štátnu pomoc, ktoré sa týka aj podnikov? Ďakujem. Thank you very much, colleague. On behalf of SND... V mene z SAD, pán Dan Mika, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisárka. Oceňujeme to, čo ste doteraz povedali. Rád by som sa odvolal na prípad, ktorý je vám známy. Ide to o, ide tu o celiareň Sidex Galat. Tisícky ľudí od tejto továrne závisia a ak ich či ich deti budú mať čo jesť, či budú môcť ísť do školy. Pred niekoľkými týždňami, keď ste spomenuli tie nápravné opatrenia, som šiel do firmy Galas a povedal som im, že vy a Európska komisia skutočne chcete nastoliť mechanizmus, ktorý by umožnil kupujúcemu tejto priemyselnej prevádzky udržať túto prevádzku v chode Samozrejme, že bude čeliť konkurencii no kupujúci, ale treba zabezpečiť transparentnosť, aby tieto opatrenia naozaj udržali aj pod novým majiteľom prevádzku v chode. Ja by som bol, aby ste naozaj potvrdili tento záväzok transparentnosti, ktorý ste spomenuli a ubezpečili nás, že táto transakcia bude pod dohľadom. A to, čo súvisí s hospodárskou súťažou na oceliarskom trhu v Európe, sa bude diať náležitým spôsobom. Dúfam, že budete schopní tieto podmienky nastoliť, odvolávajúca na fakt, že ktokoľvek kúpi túto priemyselnú prevádzku, bude chcieť v Rumunsku rozvíjať oceliarstvo a budeme mať skutočného hráča a ArcelorMittal v Európe po akvizícii tejto továrne sa bude pridržať takýchto usmernení. Táto transakcia by mala byť pod dohľadom. Rumunsko čaká na takýto dohľad a je to niečo, čo je určitou službou, ktorú robíte vy, Európska komisia. Očakávame profesionalitu, transparentnosť, ktorá sa preukáže teraz. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, hovorí pán predseda Buzek. Za ALDE sa vyjadri pani Naktegal. Ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisárka, dnes máme situáciu e, v Británii, ktorej dominuje Brexit. Chcem sa sústrediť na finančný sektor a na hospodárskú súťaž. Mnohí finanční hráči majú svoje sídla v Londýne a v Európe. Ja by som sa rada spýtala na vašu, váš názor na situáciu s hospodárskou súťažou v tomto sektore finančnom a čo by sme mali a mohli urobiť v súvislosti s Brexitom. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, za otázku a za GUE pán Kohliček, Jaromír Kohliček, ktorý je podpredsedom tohto výboru. Ďakujem, pán predseda. Ja dúfam, že nebude žiadny problém, keď budem hovoriť po česky. Myslím si, že pre všetky veľké priemyselné odvetvia v rámci Európskej únie sa črtajú roz, rovnaké problémy. Ako veľmi je možné e, priemyselné odvetvie koncentrovať, či už v Európskej únii alebo globálne. Napríklad v obalovom skle polovička kapacít patrí americkej spoločnosti Owens Vinoa. Je to zdravé? Je to správne? To sa pýtam vás, pani komisárka. Ja som pracoval v oceliarniach niekoľko rokov a videl som, ako sa zrútil český oceliarský priemysel. A chcel by som sa vás spýtať, čo robí Európska komisia, keď eh, táto firma, ktorá sa tu spomínala, skúpila skoro všetky oceliarské firmy v Európe. Vitkovice, ktoré, to je oceliare na Severnej Morave, ktorá je veľmi dôležitá, sa teraz predáva. Dúfajme, že to dopadne dobre. Ale myslím si, že najmä tie veľké podniky, ktoré nakupujú podniky v rámci, ktoré sú sídlia v Európskej únii, vychádzajú v úplne iných nákladových položiek než podniky v Európskej únii. Nemajú také prísne emisné limity, nemajú také prísne e, sociálne limity a ľudia sa boja, čo s nimi bude ďalej. A zatiaľ vidím, rovnako ako môj kolega z Rumunska, že sú tu ohrozené pracovné miesta. V severnom Francúzsku oceliarstvo jednoducho skončilo v Luxembursku sa ešte ako tak drží, ako dlho nikto nevie. V mojej krajine, v meste Chomutov, kde bola veľká výroba e, rúr po truby, kde bola zlieváreň, je dnes už len firma Sandvik, ktorá určite nie je českou firmou, a robí potrubia z ant- mantikóru. Je to iba malý segment toho, čo sa tam pôvodne vyrábalo a je to podobné v mnohých iných krajinách. Takže mňa by zaujímalo, skôr než tieto konkrétne prípady, skôr princíp, skôr principiálny prístup, pretože problém medzi Európou a Čínou spočíva v tom, že sú tam iné limity, iné kapacity a prístup, vzájomný prístup na trh, tá otvorenosť, o ktorej ste hovorili, by mala byť obmedzená tým, aby boli rovnaké podmienky a to je naozaj ťažké dosiahnuť. Nezavidím vám. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you very much, colleague. Um, now we, we go to the other MEPs, other speakers. Uh, as a first speaker, Mr. Martin, SND. Euh, Monsieur le Président. Merci, Madame la Commissaire, d'être présente. Euh, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous, surtout euh, que sur certains points, je ne vous rejoins pas, mais cela ça ne vous étonne pas. je pense au contraire que les règles d'aujourd'hui... Za to, že ste prišli medzi nás, ďakujem, pani komisárka. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Myslím si, že súčasné pravidlá vychádzajú z takého sveta, ktorý dnes už neexistuje. Povedali ste, že nie ste naivná. Ani my nie sme naivní. A chcem povedať, že ak teda nie sme naivní, sme potom komplicmi v tom, čo robíme. Spolupáchateľmi. Ak sa pozriete na Čínu, na tú škodu, ktorá sa šíri z tejto krajiny, ničí mnohé odvetvia sveta, keramický priemysel, oceliarský priemysel, všetko. Čína jednoducho má 50-percentný podiel na trhu vo svete a viete, ak sa k tomu pridá e, neferová súťaž a dumping, ktorý Čína praktizuje, to predstavuje veľkú nevýhodu pre európske firmy napriek antidumpingovým opatreniam, keď v skutočnosti nevieme, ako sa e, tvoria ceny. Potom to vždy bude fungovať proti nám a nie v náš prospech. Hovorili ste o štátnej pomoci, hovorili ste o dominantnej pozícii na trhoch, takže je tu vlastne externá hospodárska súťaž a táto oslabuje európsky priemysel a v tom dôsledku sa budú zatvárať továrne a budeme prichádzať o pracovné miesta. Mám teda niekoľko otázok pre vás, pani komisárka. Prvá, ako Európska komisia zohľadnila referenčné trhy pri hospodárskej súťaži v EÚ. Čo ste, ako ste upravili pravidla hospodárskej súťaže? Ďalšia otázka. Keď chcete zachovať našu e, priemyselnú základňu, chcem vám pripomenúť, že jedno pracovné miesto stojí za tri iné jedno pracovné miesto v priemysle. Takže pravidla štátnej pomoci keď za... Treba si udržať aj pracovné miesta, aj know-how. Je to naozaj opodstatnenie flexibility a aplikácie hospodárskych pravidiel, tieto pravidlá e, štátnej súťaže, štátnej pomoci a hospodárskej súťaže. Ďakujem pekne, kolegyňa. Pani Spíraky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste prišli medzi nás, aby sme diskutovali o trhoch, o priemyselných odvetviach. Moja prvá otázka sa týka oceliarstva. V Grécku sa oceliarstvo zatiaľ darí. Ako tu už odznelo, my hráme podľa pravidel a žiadame od našich obchodných partnerov, aby tiež hrali podľa pravidel. Ale čo keď nehrajú podľa nich? Ja by som vás poprosila o vaše posúdenie. Či naozaj sa pustíme do akejsi obchodnej vojny a ak nie, ako ochránime našich občanov, ľudí a priemyselné odvetvia. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani poslankyňa. Slovo má pani Verdon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlich willkommen, Frau Vestager. Ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns im ITRE-Komitee zu haben. Ďakujem pekne, pani Vestager. Som rada, že ste dnes na výbore ITRE. Mám tri otázky. Poprvé otázka mechanizmu kapacity, potom všeobecne e, isté úvahy, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže a potom otázky, pokiaľ ide o zadávanie zákaziek, verejných zákaziek. E, pokiaľ ide o výrobu elektriny, tak e, celkovo 6 e, kapacitných mechanizmov Belgicko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Polsko boli schválené, teda dotácie zo strany komisie a v vyhlásení, tlačnom vyhlásení komisia približuje, že budúce pravidlá, ktoré sa týkajú e, mechanizmu kapacity, pokiaľ ide o výrobu elektriny, e, treba to aplikovať aj na už existujúce prípady. Ja sa pýtam, z akého dôvodu skôr ako bol schválený samotné nastavenie alebo podoba toho trhu s elektrickou energiou, akože ste to už schválili, neviem, či to bol dobrý timing, dobré načasovanie a téma hospodárskej súťaže, kolegyne, kolegovia sa už toho dotkli, veľa sa hovorí o tom, ako v jednotlivých odvetviach, respektíve či dokážeme vytvoriť tzv. európskych šampiónov, tie najväčšie spoločnosti analogicky ako ABOS a pokiaľ ide o železnice, e, vežme si ako príklad Siemens a, a vy ako komisárka zodpovedná za túto oblasť máte skúmať právnu čistotu takýchto fúzií a tak vyhodnocovať to z pohľadu rastu a z pohľadu konkurencieschopnosti hospodárskej súťaže európsky šampióni tak povedať, sú určite konkurencieschopnejší ako tí podnikatelia, ktorí sú na menej konsolidovanom trhu. To sú nové šance na vývoz, ale za každým konsolidácia je spájana so stratou pracovných miest v tých podnikoch samotných, ale čo je ešte podstatnejšie, aj pri tých drobných malých subdodávateľov a dodávateľov, ktorí sú nakoniec tí poslední v tom reťazci, ktorí nakoniec prehrávajú podľa akých kritérií potom e, vy vo vašich analýzach hodnotíte tieto aspekty a je podľa vášho úsudku možné paušálne konštatovať, že európske veľké podniky sú vo všeobecnosti výhodou z pohľadu reindustrializácie a z pohľadu tvorby hodnot v Európe. A ešte otázka k e, právu verejných zákaziek, alebo teda obstarávania ako spravodajkynia, ktorá sa zaoberala hospodárskou situáciou, teda konkurencieschopnosťou e, v železničnom sektore, ja som vnímala stále viac a viac posledné roky volania tohto sektora, ktoré sa týkali neférovej konkurencie mimo EÚ, proti ktorej nevedia sa presadiť, aby sme sa ubezpečili, že minimálne e, zadávanie verejných zákazok e, bude podporovať európske hodnoty a to má zabezpečiť aj smernica o verejnom obstarávaní z roku 2014. Tu na v rámci verejných zákazok e, je možné požadovať, že istá minimálna hodnota e, tvorby tej hodnoty musí prebiehať v Európskej únii. Každopádne e, je to do istej miery koleso šťastia, pokiaľ ide o, e, o takéto systém zadávania zákazok v momentoch, kedy nie sú dodržiavané tie podmienky. A to síce preto, že nie je jasná metodika, ktorá by stanovala ten podiel, percentuálny podiel. V podobnom, analogickom, americkom legislatívnom návrhu tí, ktorí dostanú zadané takéto zákazky dostali jasnú formulku do rúk a vníma z tohto pohľadu komisia istý priestor na doplnenie takéto smernice? Ďakujem pekne. Uh, thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Keby som ja mohol položiť, eh, teda, pardon, poprosiť niektorých kolegov, aby hovorili pomalšie, pretože nie je to jednoduché potom tlmočiť niekedy. Pani Meissner, môžem poprosiť? Dobre, ďakujem pekne, takže budem pokračovať po nemecky a pokúsim sa nehovoriť príliš rýchle. Dve veci. E, jedna poďakovanie na pani komisárku. Hovorili ste o budúcom priemysle v EÚ a hovorili ste o patričných fondoch. Je celá séria technológií, alternatívnych e, energetických zdrojov energii, kde si Európa vedie pomerne dobre, pozrám sa na oceán, a ďalej sú tu rôzne iné projekty, ktoré sa zoberajú inými zdrojmi, alternatívami, napríklad výroba nábytku z odpadov, inovatívne veci, startupy, ktoré sa týkajú napríklad ekologických technológií pre lode, ale nie sú to len Európania, ktorí sú aktívni v tejto oblasti, aj Číňania, aj ostatní, nikto nespí ako môžeme sa pokúsiť o to, aby menšie podniky mali zabezpečený celosvetový prístup na trhy a možno, aby sme im dávali istú finančnú pomoc do fondu. Prvá otázka, druhá otázka veľmi rýchla. Povedali ste, že s Japonskom sme teraz uzavrali obchodnú dohodu a tá nám pokrýva hodnot veci, ktoré sa týka pravidla, ktoré sa týka hospodárskej súťaže so Spojenými štátmi. To nemáme. Hovoríte o tom, že pracujete na spravodlivých obchodných pravidlách so Spojenými štátmi. Ako si to predstavujete v situácii súčasnej? To nie je celkom jednoduché. Ďakujem pekne. Nemám polské tlmočenie e, v mojich sluchadlách. Ja si vystačím aj s angličinou, ale možno by bolo vhodné troška zlepšiť túto situáciu. Asi je tu nejaký technický problém. Domnievam sa. Pani Toja, pani podpredsednička nášho výboru zároveň, e, ďakujem pekne vážená pani komisárka, aj pre nás je zaujímavé vás načúvať, vám načúvať. Veľmi priama a stručná otázka. To je otázka, ktorá vyplynula aj z otázky pána kolegu Martina a takisto kolegyne Werner. E, viackrát ste právom hovorili o tom, že je nevyhnutné dodržiavať hospodárskú súťaž a my všetci vieme, že komunitárne právo sa je, je podoprené práve takýmito e, zásadami, ale kde všade je, kde, kde je v tomto tá zamestnanosť, kde je rast. Ja to hovorím, pretože často počas našich e, rozhovorov e, uvažujeme nad jednou vecou a vy to niekedy robíte, ale každopádne je nevyhnutné, aby v dôsledku takýchto reflexí, takýchto úvah boli prijímané aj kroky Všetky základné veci a ustanovenia, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže a tejto legislatívy, to sa zrodilo v čase, kedy sme vytvárali vnútorný trh. Všetko to bola vnútorná konkurencia alebo hospodárska súťaž. Teraz tie externé veci do toho vstupujú, sa to mení. Ako to budeme reflektovať na úrovni práve tej našej stratégie, e, napríklad pokiaľ ide o tých šampiónov alebo tie najväčšie podniky, e, akým spôsobom zabezpečiť rast, takisto aj pracovné miesta, to je nevyhnutné nastoliť takúto rovnováhu hospodárska súťaž, na druhej strane spotrebitelia. E, ja viem, že ste spravili istú časť, ale naozaj je e, nevyhnutné podstatným spôsobom zmeniť tú pôvodnú legislatívu, podľa mňa. Ďakujem veľmi pekne, pani Latoja. Nakoľko to nie je tak často, to môžeme hostiť pani komisárku. Otváram druhé kolo otázok. Pán Werner Lanin, ešte chcete niečo dodatočné? Len krátke doplnenie k tomu, čo povedala pani Varnar, a pokiaľ ide o smernice o zadávaní. E, hovorili ste, že dohoda e, o voľnom obchode s Japonskom je dobrá, usilujete sa o rovnaké podmienky ako so Spojenými štátmi. V Nemecku prebieha e, jedna teda už kampaň, ktorá bola proti TTIP, aby táto dohoda o voľnom obchode s Japonskom, že teda umožňuje zásobovanie vody e, prevziať e, e, pre japonské spoločnosti zásobovanie vody. A ako vy ste preverili toto ustanovenie o hospodárskej súťaži a či je to tak, že podľa súčasnej smernice má byť zvolená tá cenovo najvýhodnejšia a nie tá najekonomickejšia ponuka. Pokiaľ ide o tieto otázky, tak štáty a obce môžu urobiť všetko vo vlastnej režii, ale keď to postupia vlastne tretej osobe, tak musí byť tender. Či je v rámci dohody s Japonskom tam nejaká výnimka? Ďakujem. Ďakujem pekne, ešte niekto iný. Otváram druhé kolo. Ak môžem, e, pani komisárka, aj z mojej strany. Ako ste počuli, odznili tu všeobecné otázky, ale aj špecifické. O oceliarstve napríklad niekoľko kolegov sa pýtalo na túto dôležitú vec, ale každá špecifická otázka je dôležitá aj zasadená do všeobecného rámca z hľadiska globálnej hospodárskej súťaže na našich trhoch. E, to môže byť zaujímavé. 24. mája komisárka prijala rozhodnutie k firme Gazprom, ktorým sa mali rozptýliť e, obavy na trhoch, panujúce na trhoch e, v strednej a východnej Európe. Ide tu o globálnu súťaž, Gazprom je globálnym hráčom, to isté platí o Google, ktorý je globálnym hráčom vo svojom odvetvi a Gazprom je globálnym hráčom zasa vo, odvetvi plynu. V 2014 návrh Gazpromu komisia odmietla. Mohli by ste vysvetliť možno hlavné rozdiely medzi tými záväzkami, ktoré boli vtedy a tie, ktoré akceptovala komisia pred niekoľkými týždňami? A druhá otázka, prečo toto rozhodnutie nemá v sebe zahrnuté opatrenia, ktoré súvisia s 8 členskými štátmi EÚ a 5 najväčších politických stran v našom výbore za ne. V ich mene som vám poslal list pred nejakým časom k tejto istej téme a bola tam táto veta. Citujem, nedostatok e, týchto opatrení predstavuje nebezpečný precedens a nevysiela to jasný signál o záväzkoch Európskej únie obhajovať svoje vlastné pravidla a svojich vlastných občanov. A tretia otázka. V marci Gazprom zrevidoval túto svoju ponuku a išlo tu o arbit arbitráž v prípade Naftogaz a v súvislosti s Gazpromom. Tam sa predpokladalo porušenie rozhodnutia. Boli sme sklamaní a možno e, boli sme sklamaní týmto rozhodnutím Gazpromu. Mohli by ste nám vysvetliť túto záležitosť, toto rozhodnutie komisie? Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi začať touto otázkou pána predsedu. Štokholmská arbitráž nemá žiadne dopady o záväzne Gazprom, záväzky zo strany Gazpromu. Prípas e, Gazpromu je iný, nesúvisí s týmto? Nesúvisí to v žiadnom prípade s prípadom Gazpromu. Ďalej, otázka kompenzácií. Tí, ktorí majú pocit, že treba vyplatiť kompenzácie, sa môžu obrátiť na národné súdy. Nedávno sme mali dôležité rozhodnutie, ktoré hovorilo, že bez ohľadu na to, aké je rozhodnutie komisie, národné súdy môžu ho spochybniť a overiť si veľmi zásadné námietky a na tomto základe si utvoriť názor o kompenzáciách. A myslím si, že bolo veľmi dôležité sa jasne k tomuto vyjadriť a súd vydal tomu jasné usmernenia. Teraz nedávno. Ďalšia otázka. Čo je dôležité pri týchto záväzných záväzkoch, ktorým je teraz viazaný Gazprom? V súčasnosti ide o mnohé pozitívne kroky, e, ktoré by mali integrovať trhy so, so zemným plynom Takéto niečo by sa nedalo udiať, keby sme rozhodli o prohibícii. Sú tu dve konkrétne veci. Jedna, zabezpečiť, aby bolo možné doručovať plyn tam, kde chceme ho doručiť. To znamená opätovne predávať plyn napríklad polský zákazník s dlhodobým kontraktom, ktorý chce opätovne predať zákazníkovi plyn do jednej z pobalských krajín. E, Pobalské krajiny sú ostrovmi, čo sa týka dodávok plynu, nemajú potrubia, ktoré do nich vedú. A tieto záväzky e, zavezujú Gazprom, aby dodával plyn všade, aj a keď existuje potrubie medzi Polskom a touto pobalskou krajinou a zákazník pobalskej krajine, tak je Gazprom povinný dodať to. To isté platí pre ďalšie krajiny. A týmto spôsobom Gazprom môže integrovať uh, sa aj ohľadne cien a všetko to bude vychádzať z trhových síl. Čo sa týka dlhodobých kontraktov, ešte stále tu pôjde o element cenovej indexácie. Zároveň tu máme centra, kde sa obchoduje so zemným plynom na základe denných cien, jednodenných cien a na základe týchto záväzkov Gazprom súhlasil, že každých 5 rokov môže žiadať o revíziu cien vychádzajúc z týchto podrobnejších údajov. A je to všeobecne dobrá vec. Je tu pozitívna, pozitívny porovnávací parameter, napríklad cena v Nemecku, v Holandsku, v týchto centrách, ktoré predávajú zemný plyn. A to bude znamenať, že ceny ropy, ceny zemného plynu pôjdu hore, ale bude možné požiadať, aby sa ich ceny znížili, pretože pozitívny porovnovací parameter v danom centre Ehm, na to sa, na ne sa dá odvolať. Takže o tento typ záväzku tu ide. Ja to vnímam nie ako koniec prípadu Gazprom, ale ako začiatok toho, že Gazprom hrá podľa pravidiel, podľa konkrétnych pravidiel. Ehm, a tieto pravidlá sú záväzné, to znamená, že ak ich poruší, tak môžeme valiť pokuty od samotného prvého dňa, odkedy zistíme, že Gazprom porušil tieto svoje záväzky, sľuby, tieto pravidlá. A toto je veľmi dôležité, pretože niekedy, ako viete, keďže žijeme v únii, ktorá vychádza z právneho štátu, niekedy e, je takéto niečo potrebné. A teraz vieme, že záväzky Gazpromu sú záväzné. Máme tu e, útvar, ktorý dohliada nad dodržiavaním záväzkov a občania v členských štátoch EÚ môžu žiadať ceny, ktoré si môžu dovoliť, aby boli napríklad na tej úrovni ako na trhoch so zemným plynom v západných krajinách. Toto podľa nás je veľmi dôležité. Ďalšia otázka sa týka pravidel hospodárskej súťaže. V kontexte v tomto kontexte treba povedať, že nikdy v Európe sme nemali toľko pracovných miest, ako je tomu dnes. Nikdy neboli, nebolo ich viac jednoducho. Je to tak. A pravidla, pravidla hospodárskej súťaže, ktoré máme dnes, k tomu prispeli. A e, nejde tu o to, že by pravidla hospodárskej súťaže bránili rastu množstva pracovných miest. Práve naopak. Pretože ak e, sa ak podnikáte na trhu, ktorý je plný rivalov, musíte si dávať pozor, aby ste boli schopní tejto hospodárskej súťaže. A máte úplnú pravdu, keď hovoríte, že to nie je len interný trh, je to aj, ide tu aj o globálny trh. Pozrime sa na našu prácu na jednotlivých prípadoch. Povedzme, že ide o prípad fúzie. Skúmame, či zákazníci e, strán, ktoré vstupujú do fúzie, bude mať rovnaké možnosti po fúzii. Ak budú chcieť tieto strany, ktoré vstúpili do fúzii, vyššiu cenu, ak chcú limitovať inováciu, tak zákazník sa obratí inde. Veľmi často zistujeme, že to je niekto mimo Európy, ktorý, e, na ktorého sa potom zákazníci obratia a to znamená, že sa trh rozrástol a za ostatných 10 rokov sa rozrastol počet trhov z 50 na 65 A v našej analýze vidno, že globálne trhové síly sa berú do úvahy. Keď e, si vezmeme túto analýzu, začneme od, od vrchu. Hovoríme o otázke, kto čo ovplyvňuje zozadu to poťahuje nitkami. Možno, že to je trošku provokujúce, ale 94% prípadov fúzií sú transparentné, čisté, nikto nepoťahuje nitkami z pozadia. Iba 6% prípadov fúzií, o, tam sa odhalí, že niekto z pozadia poťahuje nitkami a ovplyvňuje veci a tým pádom hospodárska súťaž nemôže prebehnúť zdravým spôsobom. Niekedy e, predáva firma svoju produkciu nejakým nekalým spôsobom alebo vstupuje do fúzie nejasne. Máme potom o tom diskusiu, diskutujeme o prípadoch, kde treba diskutovať. Nevšímame si prípady, ktoré sú jasné. Áno, pozrieme si to, skontrolujeme si to aj podrobne, ale keďže sa príde na to, že nejde tu o žiaden podvod, tak ani nežiadame žiadne nápravné opatrenie. Fáza 2, tam sme mali obavy, napríklad prípas Celtica, báli sme sa, že tu ide o kombinovanie e, rámov a skiel pri najznamejších e, značkách slnečných okuliarov. Takže dokonca aj keď sme to preskúmali do podrobností, táto obrovská fúzia naozaj bola urobená transparentným spôsobom a správne, tak ako mala byť podľa pravidiel. V niektorých prípadoch sme nenašli, nezistili, že jednotlivé firmy sa nedopracovali k nastavenému práhu. Napríklad, keď Facebook kúpil WhatsApp nedávno. Alebo keď Apple kúpil SOSAM. Seznam. A keď sa tieto dáta uh, dostali na známosť, my sme sa do toho zainteresovali a prezreli sme si to. Keď sa menia, či, otázka, či budeme meniť nástroje alebo nie. Je to veľmi zaujímavá téma, keď sa menia trhy, keď sa menia e, obchodné modely, báza, výrobná báza, e, keď sa vytvára nejaká pridaná hodnota. Práve preto žiadam od troch špeciálnych poradcov, aby to preskúmali sú to poradcovia, ktorí majú odbornosť, vedia o hospodárskej súťaži, o hospodárstve a technológiách, takúto majú erudíciu a budúci rok v marci vypr- vy- odovzdajú vypracované správy a poradia nám, ako konať ďalej. Nie len analýzu predložia, ale budú tam aj odporúčania. A na podporu toho sme apelovali na ľudí, zo, zo, ktorí majú akcie. Práve sme odštartovali web stránku, ktorá volá po príspevkoch, bude tam lehota do konca septembra, aby sa aj iní ľudia mohli vyjadriť k týmto rozličným situáciám. A na tomto základe 17. januára budeme organizovať otvorenú konferenciu, na ktorej budeme hovoriť o tom, čo potrebuje trh, keď sa e, výrobná báza tak rýchlo mení, keď sa inovuje, keď sa hodnota vytvára iným spôsobom, aby sme si overili, či naše nástroje slúžia svojmu účelu, či ich máme zachovať, finančné nástroje. Otázka pána Niku. E, oceliarský podnik v Rumunsku. Ja budem naozaj veľmi rada a ja vám veľmi rada zopakujem, pretože to je dôležité pre každého, aby naozaj to jasne pochopil, že tu máme zdieľaný cieľ. Pre nás nebude dobre, keď sa tovareň, hociaká tovareň zatvorí to potom ne, nepôjde o hospodárskú súťaž. Jediný hospodársky rival môže byť továreň, ktorá vyrába. Takže keď pôjde o investície do výroby, ale aj do predaja a do šírenia výrobkov, tak len vtedy môže ísť o relevanciu na trhu. Keď ide o fúziu, ten kupujúci je pre nás to, čo skúmame. A v mnohých priemyselných odvetviach kupujúci jednoducho nemôže mať iba ten, kto má veľa peňazí. Musí to byť niekto, kto je veci znalý, kto pozná dané odvetvie, danú výrobu, lebo inak bude by bolo veľmi ťažké prevziať túto firmu a udržať ju v behu a tak, aby boli zároveň konkurencieschopní. A treba preto naozaj zabezpečiť, aby kupovali podniky tí správni ľudia, aby naozaj hospodárska súťaž pokračovala neskresleným spôsobom. Veľmi e, naozaj súhlasím s tým, o tá, dl, tá, ten dlhý príbeh, čo sme si tu vypočuli, oceliacký príbeh v Európe, súhlasím s tým, že je to výzva. Ale dobrá vec, ktorá sa dá o tom povedať, je, že nedávna, nedávny stav oceliackého sektora v Európe e, dostal dobrú známku. Bolo to posudzované, a je v dobrom stave. Oceliarský sektor nezávisí od toho, či spotrebitelia zaplatia svoju faktúru každý mesiac. Oceliarský sektor si to dobre stojí aj na medzinárodných trhoch európsky oceliarský sektor alebo odvetvie. Naša spolupráca sa týka aj antidumpingových mechanizmov, ktoré treba podporiť. Musíme byť silnejší, rýchlejší v prípadoch, keď e, ide o nekalú hospodárskú súťaž. Máme 37 antidumpingových opatrení, ktoré už sú v praxi a fungujú. A Cecília Malkstrom zaviedla nedávno e, do činnosti ďalší nástroj, ktorý nám umožní konať ešte rýchlejšie. Ale globálny rámec diktuje pravidla, ale my zasa na základe nových nástrojov môžeme konať rýchlo, možno byť e, trošku tvrdší, ako sme bývali, aby veci boli také, ako majú byť, náležité, neskreslené. Potrebujeme nové nástroje, aby sme mohli povedať európskym podnikom, že keď čelia neferovej súťaži, nekalej hospodárskej súťaži, budeme konať. Ale keď ide o normálnu hospodárskú súťaž, musia sa postaviť e, tej hospodárskej súťaži, ktorá je náležitá, ktorá je normálna. To musia zvládnuť same. Iba pri nekalej hospodárskej súťaži pomôžeme. Otázka, ktorá sa týka finančných e, trhov a Brexitu alebo finančného odvetvia, Čo môžem povedať? Je to otvorená otázka. Ak niekto si chce dovoliť odhadnúť výsledok rokovania o Brexitu, o Brexite, nech nám to povie, aby sme sa mohli každý pripraviť na to, čo je pred nami. Finančný sektor v Európe je samozrejme dôležitý, je to súčasť našej infraštruktúry, e, podporuje naše odvetvia, takže musia urobiť to, čo vedia robiť najlepšie. A samozrejme, že to sledujeme vo veľko, s veľkým záujmom, aký bude výsledok aj budúcich vzťahov, aj e, so, so Spojeným kráľovstvom. Teraz otázka Tá česká otázka, pán Kohlíček. Aká bola tá otázka zo strany českého poslanca? Pán predseda hovorí, mohli by ste zopakovať vašu otázku ešte raz? Samozrejme, jedna časť bola rovnaká, ako sa pýtal francúzsky kolega, ako chrániť vo veľkých priemyselných priemyselných odvetviach náš priemysel proti zahraničným rivalom, proti obrovským firmám, ako je napríklad ArcelorMittal, ktorý skupuje tie najrozvinutejšie oceliarne v Európe. A v Českej republike máme problém, lebo máme oceliareň Vítkovice, ktoré budú predávané a vaša komisia, pretože existuje hospodárska súťaž, ale máte pravdu, treba vždy odsledovať, kto chce kúpiť konkrétnu firmu, pretože z času na čas existujú nejaké firmy, ktoré, ktoré začali podnikať len 2-3 dní dozadu. Mali sme takýto problém v prípade poldy. Oceliarne poldy boli nedávno predané po druhý raz neznámemu vlastníkovi. A moja druhá otázka, a čo európske obalové sklo 50 kapacít kúpila americká firma. Oven Savinoa. Viem, som z tohto sektoru, tak e, o tom viem. A toto je pri iných typoch skla, takisto iné zahraničné firmy odkúpili veľké segmenty mm, na trhu, ktoré patrili týmto firmám, odkúpili samotné tieto výrobné prevádzky, tieto firmy ako sa chrániť? Ako pred týmito novoprichodzimi si ochrániť náš priemysel? Toto je základný, základný problém. Ďakujem. Ale asi to bude nemožné odpovedať na takúto otázku, ale aj keď je to nemožné, je dôležité, že sa pýtame tieto otázky, že ich kladieme, pretože budúcnosť nášho priemyslu súvisí s takýmito okolnostiami a sme si vedomi tohto širokého rámca. Ak sa pýtate, ak, ak, by sa, ak by ste sa pýtali iba otázky, na ktoré viem odpoveď, to by bola naozaj krátka schôdza. E, ja mám ťažké srdce v tejto veci. Ja neviem e, o plinárenskom priemysle do hĺbky, o podrobnostiach. Neviem, či sme mali nedávno nejaké fúzie v plinárenskom priemysle, takže ja si to poznamenám aj o tom sklárskom priemysle si to poznamenám. A čo sa týka e, toho, čo je relevantné v tejto veci, treba žiadať priame zahraničné investície. Európa, čo sa týka priamých zahraničných investícií, je opatrná. Každý chce vedieť, či e, sa si treba overovať investora, ale podľa mňa to je dobré, priame zahraničné investície investície. A niektoré členské štáty si taký, takéto mechanizmy už zaviedli. Všetky členské štáty by si e, mali zaviesť takýto screeningový mechanizmus, aby vedeli, či investori naozaj investujú z tých správnych dôvodov. A ja to veľmi podporujem, lebo si myslím, že na globálnom trhu kde hospodárska súťaž sa neblíži dokonalosti v žiadnom prípade a keď je e, rovnaká, rovnaké pravidla pre všetkých je len s božným želaním, tak treba nastaviť obranné mechanizmy. Keď niekto zvonka Európskej únie kupuje niečo, tak treba ho overiť, pretože ak ide investovať do únie, treba si overiť, či to robí z tých správnych dôvodov alebo nie. A zároveň, tretí bod tejto celej stratégie, my robíme, čo môžeme, aby sme minimalizovali tieto škodlivé subvencie. Samozrejme, že sa takéto veci stanú a ešte rok máme mandát, stalo sa to a možno sa to ešte stane, ale napredovanie, aj keď malé, je lepšie ako žiadne. E, spolupracujem so Cecíliou, aby sme to mohli zapracovať do rozličných obchodných dohôd, aby tieto škodlivé subvencovania mohli prestať, ako napríklad pred dvoma a pol roka sa nám to podarilo vo VHO, kedy sa konečne zhodli na tom, že export, subvencovanie exportu pri poľnohospodárskych produktoch by malo prestať. A to je dôležité pre, pre európske poľnohospodárstvo. Takže máme tu také troj, máme tu takú trojúrovňovú stratégiu a môžem vám práve ňou odpovedať na túto vec. Opatrenia proti dumpingu, dumpingu sa musia veľmi rýchlo dostať do praxe. Takisto musíme zostať v dialogu, aby sme vedeli, ako sa správa druhá strana. To už robíme s Čínou. Musíme vedieť včas veci, čo sa dejú, aby sme mohli včas zasiahnuť. A dialog je otvorený. Máme ho zapracovaný aj do obchodných dohôd. Čo sa týka mechanizmu e, súvisiaceho s kapacitou, máte pravdu, že pomáhame vytvárať mechanizmy v celej Európe, ktoré sa týkajú kapacít. Sú rôzne, pretože odrážajú to, čo sa dovtedy dialo pri produkcii energii v danej členskej krajine. Treba zistiť, či sú potrebné, či členské štáty chcú si to vedia opodstatniť, či potrebujú ich. Po druhé, robia sa tak, aby hospodárska súťaž sa nenarušila alebo narušila do minimálnej miery a po ďalšie malo by to byť len dočasné. Počuli ste, že parlament intenzívne pracuje na tom, aby sa zreformoval trh s energiou. Reforma trhu s energiou nesie v sebe ideu energetickej únie a tá by mala umožniť členským štátom EÚ, aby si navzájom vypomohli, keď ide o trvalo udržateľné energie, ktoré sa nesprávajú vždy predvydateľne, či ide o nejakú nepredvydanú špičku v odbere. Tieto dočasné výkyvy tie sa dajú lepšie zvládnuť, keď sme zapojení do spoločného priestoru. Keď sú tu cezhraničné možnosti a keď je tu fyzická infraštruktúra na cezhraničný prenos e, médií, produktov. Veľmi e, často je to jednoduchšie a efektívnejšie sa dohodnúť s používateľom ktorý vie, že má pravidelné špičky v danom čase a keď ich dokážu viac rozprestrieť časovo, znižiť ich, tak potom bude záťaž na sieť rovnomernejšia. Aj keď legislatíva sa zmenila, aj tieto opatrenia sa e, praktizujú ako dočasné opatrenia a potrebujeme ich. Potrebujeme ich, aby sme nemali e, príliš veľké výkyvy rušivé na trhu. Verejné obstarávanie to je zodpovednosť mojej kolegyne Elžbety Bieňkovskej, takže ja naozaj neviem o tom toľko e, do hĺbky, ale čo sa týka zmien, mali by sme e, sa neobmedzovať len na porovnávanie cien. Cena ako taká nehovorí o tom, ako sa produkt dodáva, o kvalite, o tom, aké sú služby na daný produkt po predaji a dôležitá vec je, že verejné úrady, verejné ustanovizne vkladajú úsilia do e, tendrov, aby dostali tú správnu ponuku, to najlepšie z ponúkaného. A mm, pre mňa to je tiež veľmi dôležité, pretože mám čo povedať k tomu, ako sa buduje infraštruktúra, ako sa investuje do infraštruktúry, mám čo hovoriť do cien, do kvality, do technológií, do načasovaní, do toho, kto je predajcom, to je nákupcom. Všetko toto súvisí s verejným obstarávaním. Takisto ste sa pýtali na to, či vytvárame európskych šampiónov. Špičkové európske firmy. Nie my, my nevytvárame žiadnych európskych šampiónov. To, to firmy si vytvárajú veľmi dobré, excelentné firmy, aby mohli odolávať konkurencii, aby zostali na trhu v tomto zmysle sú to šampiónmi a nie, že my ich budeme subvencovať a ofukovať im cestičku, zametať im cestičku. Takí šampióni asi by neboli šampiónmi. AB InBev a SMB Milov sú príklady. Sú to najväčší e, dodávateľia piva, ktorí vyrábajú pivo na svete a majú 7 výrobní prevádzok v Európe a najväčší pivovár v Európe je teraz európsky. A to je veľmi dobrá ilustrácia faktu, že nie je protirečenie medzi tým, čo nazývame európsky šampióni a medzi hospodárskou súťažou. Práve naopak vidíme, že ak budeme schopní sa presadiť na globálnom trhu, berúc do úvahy to, že budeme mať obranné mechanizmy a že budeme naozaj e, dozerať nad priadnými zahraničnými investíciami, budeme schopní súťažiť e, hospodárs- hospodársky súťažiť na trhu. Inak to tak nebude možné. A mm, posledná, predposledná otázka, ako malé firmy sa môžu dostať na takýto trh, na európsky trh. Dúfame, že v apríli budeme k tomu spolu sedieť ale súvisí to aj s kapitálovými trhmi a koľko prostriedkov je k dispozícii, koľko plyne, koľko je v obehu. Často hovoríme o veľkých priemyselných odvetviach, ako je ten oceliarský, ale ako povedal pán predseda na začiatku, chrbticou európskeho podnikania sú malé a stredné podniky. Oni sú subdodávateľmi, sú tými, ktorí vytvárajú dopyt u veľkých firiem a je to prostredie, v ktorom vedia dobre pracovať. Ďakujeme. Pani, pani komisárka, hovorí pán predseda. Ešte sú tu dve otázky. Mm, príjmete ich? Pán Mortel? Takže chcem zareagovať na to, čo povedal kolega z GUE. Ešte som neskončil, teraz mám slovo, tak si ho nechám. Príklad, ktorý ste uviedli, pani Vestager. Mám problém e, so spotrebiteľmi, s európskymi občanmi v prípade ocelového priemyslu, alebo v prípade tej kúpy Metal, e, ste povedali, že e, sa na vás obrátili e, spotrebitelia, že táto fúzia bude mať na nich výrazný dopad, ale kto môže také niečo veriť, že európsky trh, ak veríme, zákazníkovi je uzavretý trh obkolesený múrom a nik k tomu nemá prístup. Ak je ocel pridrahá, tak e, je možné nakúpiť ju v Číne alebo niekde inde. E, e, tam, v tom mi nikto nebráni. Od roku 2008 40 miliónov tón bola redukcia. My potrebujeme ocel z Mexika a z Brazílie. No a aby som to uzavrel, otázka, ktorá zaznela, je ochrana pracovných miest a znalosti alebo poznatkov, či je to naozaj faktor flexibility a či tam nie je v popredí hospodárska súťaž. No a ocelová fabrika v Galácii je, že e, vlastne dojde k e, odkúpeniu tejto fabriky a v podstate Dôležitá je tam technika a nie tá samotná fabrika. Tak to bolo predtým s hliníkom a dnes už prakticky nevyrábame žiadny hliník. A to platí pre Galac a pre e, Českú republiku. No a keby sa chceli otvoriť fabriky v Česku, vo Francúzsku, v Belgicku, tak by to už nebolo možné, pretože sme strátili e, kompetenciu. To je, tá, to je ten skutočný problém. No, aby ste zareagovali na, tú, na takú citlivú otázku a komplikovanú otázku. Asi to nie je najjednoduchšie, pán Langen. Nie. Vy nechcete položiť otázku, takže nech sa páči, pani komisárka, môžete zareagovať. Asi máme rôzne zručnosti, keď e, ide o hľadenie do budúcnosti, pretože ja nezdielam vašu prognozu. Poprvé, Európsky ocelový sektor je veľmi diverzifikovaný, e, vyrába množstvo kvót a vyrába e, množstvom spôsobov. Sú tu vysoko vyvinuté ocelové výrobky a to je dôvod, prečo je trochu ťažké teda pochopiť takýto brutálny obraz <clears throat> toho, čo prebieha. Myslím, že bohužiaľ je ak sa nestane nič dramatické v globálnej ekonomike, je nevyhnutné, že po celom svete bude treba zvážiť, ako um, naložiť s nadmernými kapacitami. Je 50 nadmerná kapacita v, vo výrobe oceli ako takej a tá diskusia už začala vo fórach Eh, nadmernej kapacity ocele v Spojených štátoch, v Číne, tam, kde sú, je zapojená aj Európa, aby sa o tom diskutovalo. Prečo je dôležité uznať eh, eh, rozdielnosti vo výrobkoch ocely, je, že cestujú veľmi rozličné vzdialenosti. Pre niektoré výrobky z ocele, áno, je to čosi, čo môžete kúpiť mimo Európy, pretože preprava časy a e, dodávka nie je taká dôležitá ako v iných otázkach, pretože keď sa pozrieme na tieto fúzie, e, čo analizujeme je, e, ako, akým spôsobom ocel cestuje, na koho sa ľudia obracajú, keď sa zvyšujú ceny obvyklým spôsobom. A tu vidíme modely, veľmi rozličné modely, pokiaľ ide o ocel, že niektoré ocelové výrobky necestujú veľmi ďaleko, pretože sú veľmi potrebné. A nie len ocelové výrobky ako také, ale aj zabezpečenie kvality výrobcu, schopnosť e, dodať ten produkt včas, e, tie znalosti, ktoré môžete získať e, v určitom časovom rámci, ich potrebujete, a tu treba zohľadniť, že európsky oceliarský priemysel, tam vidno e, tú výrobnú líniu od začiatku do konca až po výrobu tých vyvinutých výrobkov. A dostávame stiažnosti od niektorých podnikov, ktoré využívajú ocel, ktorá je potrebná e, cez dovoz, pretože sa to tu, tu nevyrába. Oni sa sťažujú, pokiaľ ide o obchodné mechanizmy, ktoré oni pokladajú za príliš brutálna. Teda minimálne oceňujem tieto, túto že táto analýza by sa mala robiť, berúc do úvahy, ako ste povedali, že jedna ocel vytvára viac, iná menej pracovných miest. Toto je faktor. V Európe je tu asi 360 tisíc pracovných miest v 500 e, výrobných lokalít a tak ďalej. Čiže je, ale je tu 30 miliónov e, zamestnancov e, v podnikoch, ktoré využívajú ocel a tieto e, spoločnosti sú závislé nielen na kvalite, ale aj na konkurencieschopných cenách pre svoje výrobky, aby si mohli vytvoriť miesto na trhu. O to ide a preto máme povinnosť mať E, e, vlastne e, postoj celého hodnotového reťazca a nielen špecifika, aby sme zabezpečili, že európske podniky budú konkurencieschopné. Pani komisárka, Takže už sme na konci našej diskusie, ale takže je to dôležité z pohľadu nášho priemyslu, eh, energetického sektora, digitálneho sektora. Čiže vaša prítomnosť ako komisárky zodpovednej za hospodárskú súťaž, pokiaľ ide o trhový dumping, štátnu pomoc, spravodlivú hospodárskú súťaž, toto sú všetko citlivé otázky a vieme, že nie je ľahké postupovať v takejto situácii Chceme konkurencieschopný trh, voľný trh. No a zároveň sme súčasťou globálnej hospodárskej súťaže, ako ste povedali. Môžeme byť konkurencieschopní iba vtedy, ak nám niekto konkuruje. Čiže možno teda potrebujeme zamestnanosť, potrebujeme pracovné miesta, Čiže je tu hlboká nezhoda medzi jedným a druhým. <clears throat> A chápeme, že nie je jednoduché postupovať v takejto situácii. Ale ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Bolo, bol to prínos pre náš výbor. Možno budete mať inú možnosť do marca, do marca budúceho roku. Je tu veľa možností pre rozpočet a chceli by sme byť pripravení do marca budúceho roka s rokovaniami. Nie je to ľahké